Colleagues, this is not the beginning of the hearing, it's the beginning of the Libe meeting, so... Kolegové, vítajte na zasadnutí Libe. Tí z vás, čo sú tu na vypočutie, prosím, usadte sa a zahájime zasadnutie. Poprvé bod 1, prijatie programu. Následné e, zmeny navrhujem bod 6 a 7 o stave medziinstitucionálnych rokovaní o modrej karte a re, re, regulácii o kvalifikácii sa presunú na ďalšie nadchádzajúce zasadnutie LIBE. Pokiaľ nikto nie je proti, tak môžeme považovať program za schválený. Druhý bod oznámenia predsedu. Jazykový profil dnes nebude tlmočenie z malčiny, chorvačtiny a irštiny, ináč ostatné jazyky sú zabezpečené. Pokiaľ ide o pravidlo 205, chcem ohlásiť nominácie spravodajcov. Poprvé pani Sipl z SD bola nominovaná spravodajkňu o návrhu na nariadenie parlamentu a rady o rešpektovaní súkromného života a ochrany osobných údajov v elektronickej komunikácii. Prosím vás, tí, čo idete neskoro na schôdzu, prosím vás, schôdza Libe už začala. E, prosím, buďte potichu. Ja som upozorňoval, že tu treba byť načas. Pani Sipl bude, bola spravodaj, teda bude spravodajkyňou to, o tom, tohto nariadenia. Na stanovisko je pani Kadžiska z EPP, výročná ochrana finančných, e, správa o finančných e, záujmov, čiže títo nie sú e, odporúčené delegované implementované akty. 28. novembra sme dostali rozhodnutie rady o registračných údajov v Portugalsku. Hlavný, základný akt je rozhodnutie rady, ktoré sa týka cezhraničnej spolupráce o boji proti terorizmu E, tento implementovaný akt bude komunikovaný všetkým členom výboru LIBE komitologickým postupom. Vyžia, rada bola vyžiadaná, aby vypracovala stanovisko najskôr do troch mesiacov. Vyplýva je to zo zmluvy a potom elektronické hlasovanie dnes sme nastavili hlasovanie presne na 11.00, takže prosím vás, majte pripravené hlasovacie kartičky. No a potom schválenie zápisnice 24. 25. apríla a 29. júna 2017 považujem za schválené, pokiaľ nikto nemá nič proti. Takže toto boli oznámenia predsedu. Teraz prídeme, ideme k prvému bodu programu, vypočutie o situácii v Maďarsku. Vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, eh, hostia, vítam vás na tomto verejnom vypočutí o situácii v Maďarsku. Chcel by som vás informovať, že eh, nemáme zabezpečené tlmočenie do malčiny, chorvačiny a irčiny, ale všetky ostatné jazyky sú k dispozícii. Toto vypočutie sa eh, prenáša na webe, čiže príspevky účastníkov a rečníkov budú nahraté. Koordinátori LIBE rozhodli na, 24, na stretnutí 24. oktobra, že zorganizujú verejné vypočutie. Je to prípravná práca na špecifickú prácu v rámci pravidla rokovacieho poradu 83. Budeme riešiť situáciu v Maďarsku. E, navrhla to aj plenárka pána, pána parlamentu. Je to e, rezolúcia z 27. maja 2017 novembri 2017 byro parlamentu povolilo, eh, aby sa vypočutie uskutočnilo 7. decembra eh, listom eh, s koncom novembra má má pán predseda Tajany informoval o tomto rozhodnutí. Čiže 21. novembra sa koordinátori Libe zhodli na zozname rečníkov. Na tomto zozname rečníkov bol zástupca Venického výboru v Rady Európy, komisie pre demokraciu. Ale tento venecký výbor má svoje 113. zasadnutie 8. a 7. decembra a podvýbory sa stretávajú v Benátkach, tak nebolo možné, aby tento zástupca bol dnes e, medzi nami. Taktiež by som chcel e, povedať, že je tu maďarská verejná televízia, e, aby filmovala zasadnutie. Takže vypočutie začína. Na úvod by som chcel e, pripomenúť, že naozaj som začal na čas, pretože máme len dve hodiny a je to veľmi citlivá záležitosť a budem naozaj veľmi striktne dbať na časové na rečnícke časy a tak ďalej, takže prosím všetkých rečníkov, aby si toho boli venovi, vedomí na, a, tak ako aj poslanci, ktorí sa ujmú slova. Ja vám predtým, než dostanete slovo, poviem, koľko na to máte času. Takže teraz na úvod dám slovo spravodajkyni Sarkontini, ktorá je teraz spravodajkyňou správy o Maďarsku. Judith, máš 10 minút, nech sa páči. Mm. Ďakujem pekne, to je e, veľmi e, veľkorysá ponuka času. Myslím, že toľko nebudem potrebovať. Chcem srdečne privítať hostí. Prvne, im dáme slovo, chcela by som e, vám približiť, čo sledujeme týmto vypočutím a vôbec touto aktivitou nášho výboru v máji tohto roku Európsky parlament poveril tento výbor, aby, citujem, e, a iniciál ro- rokovanie, vypočutie a vypracoval správu e, týkajúce sa e, týkajúce sa 7.1, bodu 7.1 zmluvy o fungovaní EÚ. A to je v súlade s článkom 83 rokovacieho poriadku EP uznesení stálo, že súčasná situácia v Maďarsku predstavuje vážne riziko hodnot, ktoré sú zakotvené v článku 2 e, zmluvy o fungovaní EÚ a preto e, je e, treba uvažovať o spustení ustanovenia 7.1 zmluvy o EÚ. V Maďarsku dochádza k zásadnému poškozovaniu princípov právneho štátu a, ta, a takisto sú okliešťované ľudské práva, e, akademické práva, ľudské práva migrantov, azylantov, utečencov, e, sloboda zhromažďovania sa, zhrom, e, pre, sloboda prejavu, takisto právo na rovnaké zaobchádzanie, právo tých ľudí, ktorí prináležajú, pri, patria k, k národným národnostným menšinám, vrátane Židov, Róma a tak ďalej. Ohrozená nezávislosť justičného systému a je viacero e, náznakov korupcie v štátnom systéme. Zdá sa, že to je systemická hrozba fungovania princípov právneho štátu v členskom štáte EÚ a Maďarsko je akýmsi testom pre EÚ, aby EÚ prezentovala e, svoju odhodlanosť e, postihovať akékoľvek porušovanie základných pravidiel. A konštatujeme, že e, rovnaké náznaky trendu sa objavujú aj v iných členských štátoch. Parlament konštatoval, konštatoval, že dialog je veľmi dôležitý a že e, práce e, pri vyšetrovaní tejto záležitosti by mali byť v duchu spolupráce a v otvorenom duchu. E, takisto e, Európska komisia z roku 2003 e, sa vyjadrovala k článku 7 zmluvy o fungovaní EÚ, rešpektovanie a presadzovanie základných hodnot EÚ. V tom oznámení komisia konštatovala, že rozsah článku 7 sa neobmedzuje len na tie oblasti, na ktoré sa vzťahuje aký komunitér, teda nejde len o obmedzené, obmedzenú oblasť porušovania ľudských práv, ale e, ide aj o aktivity, ktoré porušujú pravidlá na základe autonómneho konania e, členských štátov EÚ. Článok 7 dáva pravomoci EÚ, aby konala v prospech toho, aby primela členské štáty e, konali plne v súlade s, so zmluvou EÚ. E, uznesenie Európskeho parlamentu z maja tohto roku a oznámenie komisie z roku 2003 sú tou anabázou pre e, E, tú situáciu, v ktorej sme dnes. Chceme zozbierať informácie, e, chceme vypracovať správu. Veríme, že toto vypočutie e, znalostí, vedomostí, údaje, ktoré dnes zozbierame, povedie a bude základom pre vypracovanie správy, ktorú ja vypracujem a predložím v marci. To bola spravodajkyňa prvým Vystupujúcim je pán Peter Šiardo, je to minister e, zahraničných vecí a obchodu z Maďarska. Máte 10-12 minút, nech sa páči. E, ďakujem za slovo. E, pán predsedajúci, veľa ctení poslanci, poslanky. Nechcem sa poďakovať za pozvanie a za túto možnosť hovoriť o týchto záležitostiach na tomto fóre a prezentovať stanovisko maďarskej vlády. Je mi cťou, e, že e, e, venujete takú pozornosť Maďarsku, vývoju, situáciu v Maďarsku. Mám radosť z toho, že máme príležitosť rokovať. My Maďari máme radi diskusie, radi si Eh, konfrontujeme názory, pretože dialog eh, je potrebný a musí byť založený na vzájomnej úcte. Eh, Maďari nikdy neutekajú, nikdy sa nebránia diskusii Jeden z dôvodov, prečo sme sa stali členmi EÚ, je to, že uznávame základné hodnoty EÚ a aj tá skutočnosť, e, že akési konflikty záujmov, rôznosť názorov sa rieši dialogom. V Európskej únii, a o tom sme presvedčení, každý má možnosť prezentovať vlastný názor a obhajovať e, tento názor. Myslím, že to je skutočne demokratický postup a je plne a bolo by proti základným pravidlám EÚ, ak by niekto e, nedovolil národu, národne, národnému štátu, aby pre, mal priestor na prezentovanie vlastných názorov. Európsky parlament priebežne sleduje vývoj v Maďarsku a aj naopak, my v Maďarsku e, sledujeme priebežne prácu EP, aj konkrétne tohto výboru. Je zrejme, že naše pozície E, naše pozície e, sú, sú často rovnaké a v niektorých aspektoch sú rozdielne názory, čo sa týka definovania národného štátu, e, vplyvu tradícií, čo sa týka otázky bezpečnosti, ochrany hraníc To, čo sa chystám povedať, vážený pán predsedajúci, e, e, e, poslanci, poslankyne, to, čo sa teda chystám povedať, sa vám možno nebude pozdávať. Maďarom sa niekedy nepozdávajú veci, ako sú tu prezentované a nepozdáva sa nám, ako útočíte na Maďarsko. No, keď útočíte na Maďarsko, tak obviňujete, útočíte na krajinu, ktorá ktorá vlastnými silami dokázala e, riešiť problém. Vlastnými silami Maďarsko e, v ostatných rokoch e, všemožne robilo všetko preto, aby sa budoval Európsky dom, aby Európska únia opätovne získala e, čas o svojej stratenej konkurencieschopnosti. V roku 2010, keď sme sa ujali vlády, tak Maďarská e, bola vo veľmi zlej ekonomickej situácii, horšej ako e, Grécko a 12-percentná nezamestnanosť, vyše 80 deficit a Jednoducho e, boli sme odkazaní na pomoc Medzinárodného menového fondu. Odtedy sa nám podarilo veci ustáliť, máme vyvážený rozpočet a e, preukázali sme schopnosť riešiť aj najkomplikovanejšie situácie. Všetky úvery sme splatili e, 750 tisíc ľudí už pracuje, deficit je nižší ako 3 a rozbehli sa nové pracovné miesta v Maďarsku a v, a v Maďarsku sú na, e, je najnovšie, najnižšie daňové zaťaženie e, práce alebo mzdy. My Maďari e, radi hovoríme veci priamo. A politická korektnosť v EÚ prerástla e, dimenziu úprimného dialogu. Domnievam sa, že mali by sme byť aj na tomto mieste veľmi otvorení voči e, sebe, hovoriť otvorene o problémoch a e, potom tá skutočne diskusia stojí za to. My, Maďari, úplne inak chápeme e, nelegálnu migráciu a dopady tejto migrácie, než e, zdá sa e, Európsky parlament. Maďarsko je zásadne proti nelegálnej migrácii Maďarsko je zásadne proti kvotovému systému. My e, sa domnievame, že migrácia je závažnou hrozbou a vlastne vývoj v Európe počas ostatných dvoch rokov potvrdzuje toto stanovisko. V Európe 1,5 milióna nelegálnych migrantov ktorí e, živelným spôsobom vstupujú na územie EÚ, e, pre, e, nezákonne prekračujú hranice, útačujú na naše policijné zbory, my porušujú naše zákony, nerešpektujú našu kultúru a životný štýl. Bolo bolo 27 teroristických útokov, desiatky mŕtvych, vyše tisícky zranených a Európska únia e, bola postavená z oči v oči e, najvyššiemu stupňu teroristickej hrozby a my neakceptujeme e, takýto život, život, ktorý je vystavený neustálej, neustálej hrozbe terorizmu. My chceme chrániť hranice. My Maďari sme presvedčení o tom, že bezpečnosť musí byť opätovne ustanovená a posilnená a e, my e, vnímame náš podiel na tom. 8 miliónov eur sme k dnešnému dňu vynaložili na, e, na ochranu ochranných hraníc EÚ, šengenských hraníc týchto 800 miliónov sme vynaložili v snahe chrániť Európsku úniu a jej hodnoty. My sme proti e, kvotovému e, systému riešenia migračnej situácie. Pán Soros vystupoval e, v v tomto parlamente a konštatoval, že v blízkej budúcnosti by EÚ sa mala postarať o milión, viac ako milión uchádzačov o azyl. A pokiaľ by neexistoval spoločný azylový systém, tak e, jednoducho EÚ e by mohla kolabovať. E, určite, že tieto výroky boli naviazané na rozhodnutia tohto parlamentného výboru. Viete, toto môže znamenať, že masy ľudí sa odhodlajú vycestovať do EÚ a e, vlastne kroky, ktoré boli podniknuté EÚ, e, sú kroky proti e, právu samostatného rozhodovania členských štátov. My, Maďari, trváme na tom, že len my a jedine my môžeme príjmať takéto rozhodnutia, ktoré sa týkajú nášho štátu a to je napokon potvrdené aj v príslušných nariadeniach EÚ kde sa hovorí, že práve tieto otázky spadajú do kompetencií EÚ. Maďari z času na čas e, konajú referenda, pýtajú sa svojich občanov, aký majú názor na budúcnosť na zásadné kroky, ktoré sa majú e, zrealizovať a nie je prekvapením, e, že maďarskí poslanci v EP, ktorí boli zvolení svojimi občanmi, e, trvajú na tom, že je potrebné načúvať hlasu národnému konzultačnému procesu. Treba sa pýtať občanov pri témach, ktoré sa bezprostredne týkajú ich životov a vlády predsa musia byť hlasom vôle svojich občanov a maďarský parlament e, sa e, pýtal e, svojich občanov, aký majú názor na nelegálnu migráciu. Neviem, koľký z vás pochádzajú zo štátu, kde občania boli konzultovaní, kde mali možnosť sa vyjadriť k takýmto zásadným otázkam. A neviem, či sa môžete spolahnúť na jasnú mienku ľudí, keď hovoríte o pravidlách pre migráciu. V priebehu referenda v Maďarsku viac než 3 e, milióny ľudí sa vyjadrili proti e, migrácii a taktiež v rámci národných konzultácií 2 milióny ľudí e, s nami konzultovali svoju, svoje stanovisko o tom nelegálnej migrácie a povedali nie legálnej migrácii a nie povinným presidlovacím kvótam. A maďarská vláda musí zastupovať vôľu E, maďarského ľudu a presadzovať ju. My naďalej budeme bojovať za záujmy maďarských občanov a za bezpečnosť Maďarska a Maďarov. A verte mi, vážení poslanci Európskeho parlamentu, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme bojovali proti akémukoľvek rozhodnutiu, ktoré pôjde proti vôli Maďarov. Takže, dámy a páni, boli sme otvorení eh, diskusii na túto tému a budeme aj naďalej. A toto je ten dôvod, prečo vám teraz ďakujem za vaše pozvanie. Ďakujem vám za to, že som dostal príležitosť sa zúčastniť v tejto diskusii. A maďarská vláda bude v budúcnosti vždy pripravená braniť svoje stanovisko, stanovisko Maďarov. A myslím si, že v Európe je diskusia dobrou vecou a je dobré, diskutovať o veciach, pretože to znamená, že demokracia funguje. Takže ďakujem za príležitosť, ktorú ste mi dali, ďakujem za vašu pozornosť, ktorú prikladáte mojej krajine. Ďakujem. Ďakujem. Ako ďalšia bude hovoriť pani Marta Pardavi, ktorá je spolupredsedničkou Maďarského Benac- eh, pardon, Halcenského výboru. Máte 10 minút. Ďakujem. Pán predseda, vážený pán predseda, pán minister, vážení poslanci Európskeho parlamentu, eh, vážna verejnosť, ďakujem za pozvanie aby som sa tu mohla dnes k vám vyjadriť. To skutočne veľká česť ako zastupkynia skupiny pre ľudské právy v Maďarsku, ktorá bola vytvorná v roku 1989. Sme pracovali na to, aby, sme bránili ľudské práva v Maďarsku. Helsinský výbor sa sústreďuje na ochranu utečencov, ochranu ľudských práv pri e, zadržaných osôb, taktiež v rámci trestnoprávnych e, konaní, no a taktiež sme boli e, na zozname kandidátov, ktorí e, boli nominovaní na cenu Václava Havla e, Rady Európy. Dostali sme taktiež iné ocenenia. No a preto sme sa dnes pozvaní a je pre mňa dosť ťažké reagovať na prezentáciu pána ministra, to robím možno časom dnes, pretože chcem teraz hovoriť o veciach, o ktorých sa ešte príliš nehovorilo a chcem hovoriť o právnom štáte a o ľudských právach. Toto sú spoločné hodnoty, ktoré sú zakotvené v článku 2 zmluvy o Európskej únii a tam sa vyjadrujú základné práva, ktoré sú piliermi a taktiež motorom Európskeho spoločenstva, Európskej integrácie. V Maďarsku sme však videli, že za posledných pár rokov maďarská vláda systematicky oslabila systém kontrol, taktiež princípy právneho štátu, základné hodnoty Európskej únie e, sú dosť ohrozené a systematicky sú porušované. V krajine, kde vládne inštitúcie boli rozložené alebo dosť oslabené, e, slobodné médiá a taktiež výrazná občanská spoločnosť musia vyvážiť e, rozloženie síl. Taktiež máme demokratické procesy a nemôžeme bohužiaľ e, zaručiť, že vláda bude dostatočne zodpovedná za svoje kroky. Občanská spoločnosť má mnohé úlohy ale jedna z nich je tu dnes predovšetkým dôležitá a síce, že musíme mocným povedať pravdu. Ako organizácia pre ľudské práva chránime jednotlivcov, chránime spoločnosť ako takú pred e, aroganciou moci a taktiež porušovaním spoločných hodnot, ktoré sú zakotvené v článku 2. Toto je dôvod, prečo tu dnes sme. Keď počujem maďarskú vládu a jej argument, jej tvrdenia, že hovoria, že táto diskusia je len politickým útokom, že t- toto bolo povedané v maďarskej tlači, taktiež to popísali ako zasahovanie do domácich záležitostí, e, zasahovanie do kompetencií členských štátov, tak tu vidím, že maďarská vláda spochybňuje spoločný základ európskych hodnôt. Avšak úloha občianskej spoločnosti je zaručiť to, že európske inštitúcie, vlády a podobne budú konať na základe spoločných hodnôt a priestor na to, aby boli prejavované pluralitné názory v Maďarsku e, sa zmenšilo, predovšetkým za pár posledných rokov. A tuto vidíme aj agresívnu propagačnú kampaň proti občanskej spoločnosti. Začalo to v roku 2013 s rôznymi opatreniami, ktoré mali diskreditovať a zastrašiť e, nezávislé organizácie občanskej spoločnosti. Organizácie, ktoré chcú, aby vláda bola zodpovedná, aby učinila zadosť svojim e, záväzkom v oblasti e, ľudských práv, aby nedochádzalo ku korupcii, aby sa rešpektovalo životné prostredie, princípy právneho štátu. No a Taktiež si určite pamätáte, že došlo k rôzne nepodstatnené vyšetrovania, boli tam policajné razie v roku 2014 proti mimovládnej organizácii, ktorá dostávala finančné prostriedky z grantov z Norska a z EHP. Taktiež to boli ďalšie opatrenia, ktoré e, vystavili tlaku nezávislé občianskej spoločnosti a toto bolo v mene maďarskej vlády a vládnej strany Fides. Taktiež to bolo ovplyvňovanie eh, médií, ktoré súhlasia eh, s vládou. Bola tu kampane v predchádzajúcich rokoch, no aj tento rok si spom- určite spomeníte na ten billboard, kde bolo zabandažované Maďarsko na obrázku a vyzývalo sa tam k zastaveniu Bruselu. A táto vláda skutočne straší ľudí e, takouto e, Mm, zlovesnou kampaňou ohľadom migrácie. Taktiež jednotlivci a skupiny, e, ktorí sa vyjadrujú iným spôsobom ako maďarská vláda, e, tak e, tie sú umlčované. Toto nie je spôsob, ako pestovať demokraciu. Reportér pardon, spravodajca OSN e, pre ľudské práva, prišiel do Maďarska a napísal v marci tohto roka správu o situácii, kde vyjadril svoje obavy ohľadom neustálej stigmatizácie aktivistov v oblasti ľudských práv v Maďarsku a taktiež hovoril o alarmujúcom jazyku, ktorý používajú vysokí úradníci vlády a aký má toto dopad na e, dopad, e, ak má toto dopad na vnímanie zo strany verejnosti. Európsky parlament E, vyzval maďarskú vládu, aby stiahla vtedy ešte novelu e, zákona ohľadom transparentnosti financovania e, organizácií. Avšak v júni 2013 maďarská vláda túto legislatívu schválila. Je to zákon, ktorý ide proti mimo vládkam. A ako viete, keďže tomu bola venovaná veľká pozornosť, nielen v Maďarsku, ale aj globálne, v rámci tohto zákona akákoľvek organizácia alebo mimovládka v Maďarsku, ktorá dostane viac než 23 e, tisíc e, eur e, v zahraničia, tak už je zaregistrovaná ako organizácia, ktorá je financovaná zo zahraničia. Toto financovanie môže byť od Európskej komisie alebo od nejakej agentúry OSN, od súkromného telesa, od nejakého Maďara, ktorý žije v zahraničí, alebo zo strany občanov, ktorí sa rozhodli, že budú financovať zo zahraničia mimovládky v Maďarsku. Takže táto etiketa financované zo zahraničia musí byť na všetkých publikáciách takejto mimovládky. A pokiaľ nebudete plniť ústave tohto zákona, môže sa proti vám zahájiť trestnoprávne konanie, ktoré môže viesť až k rozhodnutiu súdu rozpustiť túto organizáciu. Benátsky výbor vydal záverečný záverečné stanovisko ohľadom tohto zákona a mm, to hovorilo, že napriek tomu, že tento zákon má možno legálne účely, tak nemôže stigmatizovať mimovládky a obmedzovať ich aktivity tento zákon spôsobuje, e, že sú tu neprimerané e, zásahy do e, slobody vyjadrovania, zhromažďovania, je proti podpore diskrimináciu a preto bolo spustené konanie pri porušení kvôli tomuto odsúhlasenému zákonu. A dnes mnohé maďarské mimovládky verejne povedali, že tento zákon je absolútne nepotrebný v demokratickej spoločnosti, je stigmatizujúci a škodlivý. Je nepotrebný, pretože maďarská, maďarské, maďarská občanská spoločnosť už je transparentná v zmysle maďarskej legislatívy. To je stigmatizujúci, pretože implikuje, že organizácie, ktoré pracujú pre dobro maďarskej spoločnosti, majú e, financie zo zahraničia. Toto je hrozbou pre spoločnosť. A tento zákon je škodlivý, pretože podkováva vzájomnú dôveru spoločnosti a taktiež spochybňuje právo na slobodné vyjadrovanie. Máme dôvod sa bávať, že tento novo schválený zákon nebude posledným. Vláda už niekoľko rokov vedie kampaň proti nezávislým českým spoločnostiam e, v Maďarsku. Naopak, je to jeden krok e, v rámci dlhého procesu, a toto taktiež súvisí s tým, čo sa deje v Rusku. Tento zákon proti mimovládkam je v podstate napísaný na základe ruského zákona v tomto zmysle, e, ktorý e, veľmi komplikuje život e, organizáciám aktívnym v oblasti ochrany ľudských práv. Taktiež niektoré tieto organizácie museli ukončiť činnosť v Rusku. A ďalej je tu očerňujúca e, kampaň proti e, prominentným e, mimovládkam, taká napríklad, pre ktorú pracujem ja. Toto je podobné ako to, čo sa deje v Rusku. Nedávno začala vláda hovoriť o národných bezpečnostných zoznamoch už na konci novembra. Premiér a ďalší ministri hovorili o tom, že domáce a zahraničné spravodajské služby musia byť inštruované, aby si našli e, prepojenia s rôznymi e, e, európskymi inštitúciami, napríklad s parlamentom, komisiou. No a vláda v Maďarsku bohužiaľ podnecuje netoleranciu a robí to z peniaz daňových poplatníkov. Neustále očerňuje Brusel na billboardoch a v inzercii. Určite ste videli nejaké obrázky a týmto podporuje netoleranciu a xenofóbiu a ženiu na veľmi vysokú úroveň a straší e, proti utečencom a migrantom, predovšetkým proti moslimom a toto podnecuje strach a nenávisť v spoločnosti. V malých e, spoločnostiach napríklad e, boli niektorí utečenci, bolo im zabránené, aby sa niekde ubytovali a cudzinci keď e, prišli napríklad do hostelu sa ubytovať, tak museli ukázať podľa e, miestneho dekrétu, že boli očkovaní proti určitým e, chorobám. Takže takéto rasistické názory nájdeme určite v mnohých častiach Európy a sú to práve takíto ľudia, ktorí šíria nenávisť za peniaze daňových poplatníkov, politici a vlády musia stupovať svojich občanov, avšak maďarská vláda tu e, stanovuje skutočne nebezpečný príklad, čo sa týka princípov právneho štátu ochrany ľudských práv. Moja krajina sa stala e, široko citovaným príkladom neliberálneho štátu v srdci Európskej únie. A sme svedkami toho, ako e, sa týmto príkladom riadia aj inde v EÚ, predovšetkým v Polsku, ale nie len tam. V priebehu týchto rokov, aj tento rok, Európska komisia spustila postup pre porušenie E, postup pri porušení e, na základe mnohých prípadov v Maďarsku, ale nepodarilo sa nám zatiaľ napraviť systematické porušovanie ľudských práv. Ja som nehovorila o všetkom, ale to všetko zdokumentované. Rada by som vás upozornila na nástroje, ktoré máme k dispozícii, na to, aby sme napravili tieto problémy, pretože než bude príliš neskoro. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz si vypočujeme pána profesora Gabra Poliaka eh, z Budapešťanskej univerzity. Má na starosti monitoring médií. Máte 10 až 12 minút, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán minister. Vážené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, pozvali ste ma, aby som hovoril o situácii médií v Maďarsku, o situácii verejnej sféry moje stanovisko o situácii či o kvalite diskusie s maďarskými ľuďmi, moje stanovisko je iné, než to, čo ste počuli od ministra. No, uvidíte za chvíľu, aké mám na to argumenty. Často dostávam otázku, či existuje v Maďarsku eh, sloboda tlače. Moja odpoveď je, že máme ešte nejakú slobodnú tlač, ale nemáme slobodu tlače. Sloboda tlače je niečo iné ako boj pár statočných e, novinárov. Sloboda tlače je stav, v ktorom všetci novinári majú rovnakú šancu, aby boli vypočutí a každý poslucháč má rovnakú šancu na to, aby mal prístup k rôznorodným informáciám. Fides chce legitimizovať svoje praktiky v smerom k médiám a tým, že chce vytvoriť, citujem, rovnováhu médií, čo inými slovami znamená, že chce posilniť pozíciu provládnych médií proti um, tej údajnej dominancii uh, lav, uh, z ľavej strany spektra médií. Je dôležité, aby existoval verejný, verejná diskusia, ale realita je iná mediálna rovnováha je uplatňovaná opatreniami, e, kde štát prostredníctvom finančných zdrojov a tak ďalej vyberá hráčov na trhu a poskytuje priestor. Toto sú základy mediálnej politiky, ktorá sa díva na mediálny systém exkluzívne ako na nástroj politickej komunikácie. Mediálna politika, ktorá vníma akúkoľvek kritiku ako útok, a potom stigmatizuje kritikov, označuje ich ako zahraničných agentov, ako dobre vieme. Je to mediálna politika, ktorá verí v ne, nespochybiteľné istoty, než v otvorený, otvorený rozhovor. Mediálny systém Maďarsku od roku 2010 postúpil veľké zmeny. Ekonomická kríza roku 2008 intenzívne oslabila reklamný trh a výstupom z toho už e, nebolo, prof, e, nebolo výhodné, finančne výhodné financovať zo strany zahraničia a tie zahraničné korporácie predali niektoré podiely mediálneho trhu na Maďarsku vrátane pro Siebensat 1 či Deutsche Telekom a e, veľmi dobre vedeli, že sa takisto budú zachovávať aj podnikatelia, ktorí sú úzko napojení na Fides. Lorenz Mesaroš, to je priateľ premiéra a starostu dediny Meres. A potom je tu syn predsedu Maďarskej národnej banky. Títo všetci majú podiel e, na vlastnení médií. Chcem e, vám preukázať nejaké podrobnosti, ktoré nazývame jemný, jemná cenzúra, mierna cenzúra. Fides postupne získava plnú kontrolu nad mediálnym systémom, či už ide o miestne rádia, e, či distribúciu e, novín a ďalšie. Transformácia mediálneho systému e, je dôsledkom politických zásahov. Napríklad jedna, jeden z dvoch veľkých všeobecných kanálov v Maďarsku MTV2 tu vlastne ten majiteľ, ktorý vlastní aj národný e, bulvár, najväčší národný bulvár či regionálne noviny. E, pred rokom 2013 tento človek nemal žiadnu prítomnosť na maďarskom trhu. TV2 e, má najväčší podiel príjmania štátnej propagácie a jej dopad na trhy v tomto neproporčný televízia, ktorá má vyššie ratingy, nedostáva toľko zákazok zo strany štátu. Štát 20 krát viac minia na TV2. V oktobri rakúsky investor zavrel najväčší maďarský denník a te, tento denník kritizoval vládu a mal častokrát investigatívne články. Tieto noviny boli zavreté bez akéhokoľvek varovania o dva týždne neskôr e, boli tieto noviny predané e, k spoločnosti Opimus a neskôr Lorenz Mesaroš, priateľ e, Orbána, prebral kontrolu nad Opimusom. Čiže Mesaroš teraz je majiteľom 12 regionálnych denníkov, e, televízie a nejakých ďalších typov médií. V roku 2016 zaznamenal zákazky vo výške vyše 300 e, tisíc a predtým pritom na trhu nebol vôbec prítomný. Neexistujú žiadne dáta z auditu, e, pokiaľ ide o to, nakoľko, akú čítanosť má e, tento denník, pritom získava najväčšie zákazky zo strany štátu. Mesároš kontroluje Eh, aj mediálne agentúry a taktiež polovica príjmov prochádza od štátu. Tá, takáto podpora eh, je jasná, je jasne, eh, dá sa pomenovať ako štátny zásah, dochádza k narušeniu trhu a tým pádom narušuje aj slobodu médií Vyvstalo to z rozhovorov s novinármi v roku 2017. Média, ktoré sú napojené na Fides, jednoznačne podporujú vládnu politiku, operujú ako politické zbranie proti ľuďom, skupinám či stranám, ktoré vláda nemá rada. Viacero ľudí, s ktorým bol vedený rozhovor, zaznamenalo, že mediálne organizácie v provládnej, provládnom odvetví si vymenia informácie, koordinujú sa. Transformácia mediálneho trhu by nebola možná bez e, rozhodnutí prijatých e, mediálnou radou. Tento orgán bol vytvorený kontroverzným mediálnym aktom z roku 2010. E, je zostavený členom, ktorý nominoval výlučne Fides. Rozhodnutia týkajúce sa distribúcie radiofrekvencií a povolení mergerov na mediálnom trhu vždy to viedlo e, k takým majiteľom, ktorí boli úzko napojení na vládnúcu stranu. V procese revízie audiovizuál, smernice audiovizuálnych mediálnych služieb európske inštitúcie majú príležitosť definovať nezávislosť nielen ako formálnu požiadavku. Smernica by mala e, poskytovať aj nástroje na monitorovanie a hodnotenie aktuálnych činností a rozhodnutí, ktoré príjmajú regulačné orgány v európskom mediálnom systéme verejné médiá sú vnímané ako zá, základné zábezpeky rôznorodosti informácií. Avšak je pomerne jednoduché tieto inštitúcie a služby e, zmeniť na, čle, na sluhov e, politických lídrov. Pokiaľ to, to médiá nie sú transparentné a e, nie sú kontrolované nezávislým orgánom, tak je tu vždy riziko, že budú vplyv, e, ovplyvňované politikmi. Čo samozrejme aj takéto financovanie médií vedie k narušeniu mediálneho trhu a porušuje to e, európske zákony týkajúce sa štátnej pomoci žiadny aspekt eh, financovania verejných médií, ktoré mm, vyskúšuje maďarský štát, nie sú v súlade s týmito pravidlami. Európska komisia má nástroje a aj právomoci, aby reagovala proti takéto situácii a touto činnosťou by významne obmedzila rozsah činnosti jedného z naj- najlojálnejších eh, sluhov propagandy v Maďarsku. Transformácia mediálneho systému je boj ktorom autoritatívna vláda podkopáva dôležité e, piliere právneho štátu, snaží sa zlikvidovať akúkoľvek autonómiu a narúša trh. Európska diskusia o maďarskej situácii trvá už roky a jasne poukazuje na to, ako e, sa darí maďarskej vláde e, prechádzať európsku politickú arénu. Pokiaľ chceme Maďarsku nastoliť e, rovnováhu, tak je jasné, že potrebujeme viac a jasných posolstiev. Ďakujem. A posledný rečník, pán Mikloš Šanto, riaditeľ Centra pre základné práva. Máte 10 až 12 minút, nech sa páči. Pán predseda, pán minister, dámy a páni, vážené poslankyne, vážení poslanci. Chcem sa vám poďakovať za túto príležitosť, za pozvanie. Som riaditeľom Centra pre analýzu verejnej politiky a chcel by som hovoriť o faktoch, politických faktoch o politike a možno, že vám aj prednesiem nový pohľad na tému o ktorej tu diskutujeme, ale v prvom rade chcem povedať, že som veľmi rád, že som tu, že sa môžem zúčastniť tejto diskusie. Navrhujem, aby sme sa vrátili na začiatok do roku 2010, voľby z roku 2010. E, boli zostavené na základe predchádzajúceho e, zákonu o voľbách, ktorý, bol, ktorý hovoril o zmiešanom systéme, koalícia, tam získala dvojtretinovú väčšinu a v druhom kole ľudia vedeli, o čom sa hlasuje. Vedeli, že pokiaľ budú hlasovať za tých starých členov, tak Viktor Orbán nebude mať plnú väčšinu, ale dvojtretinovú väčšinu. E, maďarské tradície týkajúce sa verejného zákona ustanovujú, že dvojtretinová väčšina eh, vám dáva právo pozmeniť ústavu a základné zákony. A prečo toto hovorím? Pretože väčšina tém, o ktorých sa tu hovorí, sa vzťahuje na proces, ktorý začal v roku 2010 alebo 2011. Nový parlament následne poupravil niektoré časti ústavy, prijal nový mediálny zákon, reformoval e, volebný zákon, rôzne iné zákony, mediálny zákon a tak ďalej, mohol by som pokračovať. Čiže všetky tieto rozhodnutia boli ostro kritizované aj doma, aj v zahraničí. Samozrejme najviac to kritizovali opozičné strany v krajine a inteligencia, inteligencia na druhej strane politického spektra. Dalo by sa na to pozerať ako na optickú ilúziu, že Maďarsko je teraz e, v strede pozornosti práve kvôli procesom porušenia, ale ja by som chcel niečo pripomenúť. Pozeral som sa na štatistiky takýchto konaní a za posledných 10 rokov Maďarsko nebolo ani na horných priečkách, ani na spodných priečkách rebríčku takýchto otvorených prebiehajúcich konaní. Posledné čísla z roku 2016 ukazujú, že 1570 konaní v EÚ v tejto chvíli prebieha a z toho 57 je proti Maďarsku, čiže Maďarsko sa tak nachádza na 16. mieste. 3,6% všetkých takýchto konaní je zameraný proti Maďarsku. Samozrejme, že e, sú tu nejaké rozdiely medzi e, národným právom a e, európskym právom, ale to je bežné, aj napríklad v Nemecku a Španielsku tieto krajiny sú väčšinou na vrchole rebríčka. No ale aký je teda základ e, pre túto diskusiu? Takéto postupy, kritika proti Maďarsku a tieto, a, toto, a tieto konania proti Maďarsku sú založené na následovných no, bodoch. Maďarský parlament a maďarská vláda prijali tieto rozhodnutia, avšak mali právo prijať tieto rozhodnutia. Na jednej strane sa hovorí, že to, tieto veci spadajú pod európsku právomoc a európske inštitúcie majú právo teda monitorovať takúto, túto situáciu a príjmať rozhodnutia. Avšak toto nie je diskusia o demokracii a o právnom e, štáte, toto je diskusia o národnej e, samostatnosti, sa, suverenite. na nešťastie v týchto sociálnych otázkach nie je jasné, či z politického, či z e, právneho hľadiska, čo sú výlučné právomoci e, členského štátu a čo sú európske právomoci. Nehovorím len o diskusii medzi parlamentom, vládou a Bruselom, ale hovorí sa o tom aj vo viacerých, e, na viacerých ústavných súdoch jednotlivých členských štátov čo ak dojde k eh, konfliktu medzi eh, národným zákonom a európskym zákonom. Samozrejme, Luxemburský súdny dvor uvádza, že pokiaľ ide o kompatibilitu členských, eh, zákonov členských štátov a, a EÚ, tak tam oni považujú jedno za, za nadradené, avšak aj opačné názory existujú. Ako je možno, že EÚ e, zabudla definovať tieto zjavné prekryvajúce sa právomoci? Prečo k tomu nikdy nedošlo? Európska únia a jej právni predchodcovia začali e, e, na základe hospodárskej spolupráce a počas hospodárskeho rastu, rozkvetu, sa všetky pravidlá týkali slobodného pohybu pra- pracovníkov, kapitálu a tak ďalej. A mnoho týchto pravidel bolo harmonizovaných. a vytvorilo sa akési sekundárne EU právo a všetko, čo sa stalo v tých rokoch hospodárskeho rozkvetu, v rámci ktorý nastavili v európske štáty, sa nikdy naozaj nedostala na prvého diskusia o suverenite, o štátnej suverenite. Avšak za posledných 15, približne 15 rokov sme čelili viac a viac problémom. E, napríklad krajiny, bývalé komunistické krajiny sa pripojili k EU a majú veľmi ro, e, rôzne, alebo odlišné názory na politickú kultúru. Samozrejme, krajiny, ktorá získala nezávislosť v roku 89, tak tá otázka suverenity štátnej kompetencií, tak v takej krajine znamená niečo úplne iné, než krajine, ktorá nikdy nezažila e, komunistickú vládu počas 50 rokov samozrejme s hospodárskou a finančnou krízou geopolitická úloha či znižujúca sa geopolitická rola EÚ všetky európske po, po, ústavné postupy a samozrejme ten horúci zemiak e, imigrácia ešte viac skomplikovala situáciu. Zatiaľ, čo počas tých rokov rozkvetu a prosperity nebolo potrebné diskutovať o národnej suverenite, tie otázky nevyvstali, aj keď samozrejme existovali. Ale zrazu s týmito všetkými problémy, ktorým sme čelili teraz, sa začala riešiť aj otázka národných kompetencií. Brusel často neponúkol dobré riešenia, čiže mnoho členských štátov E, si uvedomilo, že si svoje vlastné vnútroštátne problémy, ako aj niektoré európske problémy, dokážu vyriešiť lepšie sami. A na, a na tomto stojí celá diskusia. Tieto dôležité rozhodnutia, ktoré sa príjmajú na úrovni členských štátov, spadajú do e, oblasti verejnej politiky, ktorá má dopad na celú spoločnosť. No a teraz otázka je, Môže Národný parlament prijať takúto, takéto rozhodnutie? Má na to právomoc? Alebo je to skôr európska kompetencia? Keď hovoríme o suverenite, musíme zodpovedať nasledujúcu otázku. Pokiaľ ide o rôzne e, definície suverenity, tak je tu aj rozdiel v tom, ako sa dívame na svet okolo seba. V januári 2016 Európsky parlament vydal stanovisko, citujem, základné zmluvy neposkytujú jasnú definíciu základných princípov. Nehovoria o tom, kde je limit národnej suverenity. Neuvádza sa tu, či by európske hodnoty mali rešpektovať národnú identitu alebo naopak. Národné, národná identita a európske hodnoty často na seba narážajú. Multikultúrna spoločnosť. Egalitárska e, Európska únia je to, čo potrebujeme, avšak druhá strana argumentuje, že potrebujeme Európsku úniu, ktorá rešpektuje suverenitu e, členských štátov a ich národné kompetencie, národné právomoci. Európa národov alebo národných štátov. To sú dva pohľady, ktoré na seba narážajú. To je podľa mňa e, základ všetkých problémov. To, že otázka národnej suverenity nie je vyriešená. Samozrejme, e, mohli by sme to interpretovať strikne po tej právnej línii. tá, tá je tu hrozba, hrozba e, právneho štátu. Predsa hovoriť o európskych hodnotách, e, e, musíme si povedať, čo chápeme pod pojmom ľudské práva, čo chápeme pod pojmom právny štát. A to by bola úprimná diskusia, na ktorej chcem participovať. Prejdeme sa rovno do rozpravy s poslancami. Začneme koordinátormi. Chcel by som poukázať na na to, E, jednoducho už som bol vopred informovaný, že niektorí koordinátori sú tu zastopení tieňovými e, zástupcami. E, chcem upozorniť na to, že všetci vystupujúci majú len dve minúty a niektorí z rečníkov, ktorí sú na konci zoznamu rečníkov, nebudú mať priestor sa vyjadriť, pretože musíme skončiť 10.40. Začneme EPP. Pani Holmajer má slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. E, pán minister, ďakujem za to, že Maďarsko e, vyslala zástupcu svojej vlády na túto tému a vždy tak koná maďarská vláda, e, aj napriek tomu, že ide o e, problematické témy a tým sa odlišujete od mnohých iných vlád, ktoré ktoré buď nechcú sa dostaviť, alebo aj keď sa zúčastnia napríklad pri riešení Panama, otázky, Panama Papers, tak neboli ochotní odpovedať. Uh, Myslím si, že v tom je veľký rozdiel v porovnaní s, polským, s, polským, s polskou vládou. Oni akceptovali eh, vlastne eh, stanovisko Benátskeho výboru a aby som bola úprimná, eh, je, je skutočne zaujímavé, že vy ste skutočne lepším príkladom ako polská vláda v mnohých otázkach. A myslím si, že že toto je e, taký e, nasledovania hodný postup. A myslím si, že e, aj v tej polskej otázke sa nejako posúvame. Je dôležité, aby sa vláda členského štátu dokázala postaviť ku kritike Benátskeho výboru, čo si veľmi vážim a čo vnímam veľmi pozitívne ten hospodársky vývoj v Maďarsku a že, že skutočne tento hospodársky rast e, e, sa e, je aj jeho prínos cítia aj občania a musíme povedať, že e, aj platy e, zaznamenali výrazné zvýšenie, 40 teda a to je úžasný výstup. E, skutočne mnohé medzinárodné organizácie veľmi pozitívne hodnotia takýto vývoj v Maďarsku. Čo vnímam trošku problematicky, je úplne odlišné stanovisko k téme nelegálnej migrácie a na druhej e, strane je to, otec, e, je to otázka riešenia utečeneckej krízy. Akoby úplne e, opačný meter sa používal. Musíme si uvedomiť, že teroristi využívajú všetky kanály, využívajú nelegálnu migráciu, využívajú vlaky, autobusy, všetky kanály posunú a presunú takýchto ľudí a e, tí štandardní migranti rávať do jedného súdka s teroristami skutočne nie je správne. Vy automaticky e, prezumpujete, že každý migrant je teroristom. Myslím si, že takáto dik- dikcia nie je e, únosná a malo by sa to zmeniť v Maďarsku. Žiaľ, dve minúty na každého. E, no už nemôžete nič tomu dodať, pani Holmajer. E, myslím si, že všetci panelisti dodržiavali e, svoje časové obmedzenie za SAD. Pán Niedermüller, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja budem mať niekoľko stručných otázok. Premiér 27. oktobra v štátnom rozhlase E, konštatoval, že e, tá tzv. Sorosovská organizácia e, musí podliehať monitorovaniu organizácie štátnej bezpečnosti. Bude vlastne to monitorované spravodajskou službou. Čo to znamená? že vláda bude odpočúvať tieto organizácie a znamená to toľko, že vláda nebude zaobchádzať s politickou opozíciou ako s komponentom, ktorí e, patria k demokratickej vláde, ale budú vnímaní ako hrozba. Druhá otázka e, jeden maďarský speaker na tlačovej konferencii v Bruseli konštatoval, že tieto vypočutia sú, e, sú pohony na bosorky a a trošku mu to pripomína tie, e, tie falošné e, súdne procesy za komunizmu. E, myslíte si, že je to tak? Ďakujem. Za ECR pani Stevens. Pani Stevens tu nie je. Pán Ďurik, vy, na, vy zastupujete pani Stevens. Ďakujem pekne prvom rade sa chcem poďakovať za to, že ste medzi nás prišli. Máte rôzne stanoviská a to je najlepší dôkaz pluralizmu stanoviska, pokiaľ ide o diskusiu v Maďarsku. No, najprv by som sa chcel opýtať pána ministra, aby predstavil všeobecné dôvody eh, reforiem, ku ktorým pristupujete Hovorili sme o hospodárskych výsledkoch Maďarska, avšak ja sa skôr zaujímam o reformy, ktoré sa týkajú médií, no, spoločnosti a tak ďalej. Čo mi chýba v diskusie je, že sa pozeráme na protistanovisko opozície, ale nikdy sa nevenujeme stanovisku e, vlády a to treba tiež predstaviť. Pani Pardavi, mám krátku otázku. Pokiaľ ide o Helsinský výbor, čo konkrétne chýba. E, nejde mi o mimovládne organizácie, ale konkrétne organizáciu, ktorú vy zastupujete. Aký je tam problém? Čo, aký je nedostatok voči Helsinskému dohovoru? Pána Poliaka sa chcem opýtať, ako fungovala e, e, politika počas socialistickej vlády, pokiaľ ide o reklamné Eh, o, pokiaľ ide o propagáciu eh, z vládnej strany, či išlo o eh, takúto istú, takéto isté objemy, alebo je to opačný, opačný trend. A otázka na pána Santo, či mimovládne organizácie v Maďarsku majú rôzne e, poz, pozície, alebo či, či všetky kritizujú vládu, alebo či existujú aj mimovládky, ktoré by mali iné názory než to, čo sme tu počuli. A potom ešte pre pani Holheimer. Ja by som poprosil, aby keď sa hovorí o Polsku a Bavorsko, reč, e, rečník je prerušený. E, môžem dokončiť, čo som hovoril? Nie, nikto nemôže e, hovoriť po uplynutí dvojminútového slotu. Koniec. Eh, Aldi, tieňový zastupca pán Michel. Dve minúty. Už je to 7 rokov, odkedy identifikujeme priestupky vašich orgánov, ktoré podľa nás eh, porušujú európske hodnoty, či už ide o zmluvu alebo prístupové dohody, ktoré ste slobodne podpísali. Eh, E, výmeny stanovísk, ktoré ste mali s európskymi orgánmi, neviedli k ničomu, iba k klamstvám a k urážkam EÚ. Pán minister, vy ste e, zopakovali to cynické provokatívne číslo aj dnes tu. Týmto správaním vašim občanom preukazujete e, nedostatok rešpektu voči EÚ. Maďarsko čerpá naozaj intenzívne z európskych fondov, to zlepšuje životy maďarských občanov, ale čo tie e, organizácie, e, pardon, aktivity, ktoré organizujete ako Let's Stop Brussels či Stop Soros, to sú, orgány, to sú činnosti, ktoré možno o, o, o, pomenovať ako propaganda či manipulácia verejnej mienky. Ja som presvedčený, že váš koncept demokracie už vôbec nezodpovedá ani európskym hodnotám, ani o texty, na ktorých sú tieto založené. Potom, ako som si vás vypočul, tak s hrozou zistujem, že váš koncept demokracie a rešpektu ľudských práv jednoznačne vedie k takému systému vlády, ktorý sa dá klasifikovať iba ako tyrania e, väčšiny. Článok 7.1 ustanovuje, aby existoval o, ozajstný dialog, aby ste naozaj adaptovali vašu politiku k základným právam, pretože ste ich e, prijali pri, pri prístupe k EU. Ja vás prosím, aby ste spustili postup, ktorý by nám, vám umožnil, aby ste sa so cťou zapracovali do etického právneho e, rámca e, inštitúcií EÚ. Čiže, pán minister, vždy, keď ste sa zúčastňovali diskusí s európskymi E, partnermi ste pripravení e, akceptovať e, to, že ste podpísali článok 7.1? Group, um... Za GUE. tieňavou je pani Veržia. Dve minúty. Merci, Ďakujem za slovo. Hovoriť z s populáciou prostredníctvom referenda, to je dobré. Mne je ľúto, že vo Francúzsku sa neberie do úvahy výstup referenda z roku 2005. Ale je dôležité, aby existovala diskusia, aby sa s týmto nenarábalo ako s nejakým nástrojom. Čiže všetko závisí od toho, ako sú naformované otázky. Aby tie otázky neboli metúce aby už samotné otázky neobchádzovali odpovede, najmä pokiaľ ide o tak citlivé témy, ako je migrácia. Absolútne súhlasím s tým, čo povedala pani Holmajer. Chcem vám položiť otázku. V rámci tejto diskusie, ako by ste vy vysvetlili, že to, že e, žiadosť o azyl v Maďarsku bol veľmi, takže ten počet žiadosti bol veľmi veľ, vysoký, ale počet udelených azylov je jeden z najnižších v EU. Ako môžete e, um, zdôvodniť útoky na mimovládne organizácie, ktoré sa starajú o týchto migrantov na hraniciach. Pro, programy, ktoré sprevádzajú konzultácie, sú veľmi agresívne voči EÚ, avšak Maďarsko prijíma veľkú mieru fondov z EÚ. Čo si myslíte o solidarite a rešpekty ostatných členských štátov únie a o ďalších občanov EÚ, ktorí sú čistými prispievateľmi pre Maďarsko? čo pre vás znamená e, sloboda, e, mimovládne organizácie sú jasní zástupcovia demokracie a ako vy podporujete účasť verejnej e, spoločnosti, aby ste naozaj rešpektovali rôznorodosť. Zdá sa, že Maďarsko, maďarská vláda toto nerešpektuje. Chcem sa opýtať aj mimo vládok, akými reálnymi problémami trpíte. Európa, Európska únia stojí na hodnotách, ktoré sú v článku 2. Je to Kodanský dohovor, stojí na medzinárodných pravidlách a týka sa aj ľudských práv. E, ne, nemali by sme tu spochybňovať e, prináležitosť k EÚ. Za zelených pani Sargentini. Ďakujem za slovo. Moja plná, prvá e, otázka je adresovaná pani Pardavi za Maďarský Helsinský výbor. Mohli by ste nám priblížiť dopady zákona e, vzťahujúci sa na mimovládne organizácie v súvislosti so zahraničným financovaním? Aký to má dopad na maďarských občanov? Eh, na tých, ktorým vy pomáhate. Rada by som lepšie pochopila, eh, aká, aké sú súvislosti. Moja druhá otázka eh, sa týka maďarskej vlády, konkrétne pána ministra zahraničných vecí. Ten prípad Baka versus Maďarsku na Európskom súdnom dvore, Európsky súd deklaroval, e, že, e, Maďari, e, že na maďarskom súde by mali byť, mali byť sudcovia opätovne potvrdení po tých zmenách. Aká je vaša na to reakcia? Mám ďalšiu otázku na pána Šanta. Viete, trošku som zmetená z toho, čo ste povedali tvrdíte vlastne, že členské štáty by nemali rešpektovať e, európske e, hodnoty, ktoré sú zakotvené v článku 2, ale skôr sa vystaviť riziku prípadného e, konania proti porušeniu pravidel. Naznačujete, že členské štáty by mali fungovať na základe miestnych zvykov, tradícií alebo tvrdíte to, tvrdíte to že článok 2 e, zmluvy o EÚ je čosi, čo všetci musíme rešpektovať a dodržiavať. A posledná otázka je adresovaná maďarskému ministrovi zahraničných vecí. Čo viedlo Maďarsko e, k tomu, aby sa stali členským štátom EÚ, ak suverenita je pre nich taká kľúčová? Veď samozrejme, členstvo EÚ e znamená určitú určitú, urči, má určitý dopad na suverenitu aj v kontexte migračnej krízy. Pani Wimberg, ďakujem za slovo. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé e, e, e, vypočutie z doposiaľ. Myslím si, že maďarská vláda veľmi šikovne sa vyhýba diktatu EÚ. E Chcem sa za to poďakovať. E, e, predovšetkým účinne bojujete proti migračným pravidlám, ktoré uvalilo EÚ. Myslím si, že Švedsko je dobrým príkladom toho, ako to u nás funguje. Nefunguje. Dúfam, že nebudete kopírovať náš model multikulturizmu ja by som e, e, bola veľmi rada, keby vy ste boli ministrom zodpovedný za migráciu vo Švedsku. Samozrejme, e, veľmi starostlivo sledujeme dianie v jednotlivých členských štátoch. Nejde o fake news. Je to pravda to, o čom sa píše. Pozrite sa na situáciu vo Švedsku dnes. V podstate máme 60 zón, do ktorých nevstúpi policia. Boli sa, bojí sa vstúpiť policia situácia. Spoločnosť sa zmieta v pocitoch neistoty e, a, a skutočne ja mám z toho veľké obavy, veď e, človek by mal mať pocit i bezpečnosti a tento pocit je ohrozený. Ja mám na vás otázku ako na ministra, ktorý má pod palcom migráciu ako, ako vidíte možnosť zvrátiť to, ten vývoj doterajší? Ďakujem kolegovi Zilstradovi, že mi nechal svoj rečnícky čas. Ďakujem vám, pán minister, že ste tu medzi nami a že ste ešte raz prišli odpovedať na absolútne nezaložené, nepodložené obvinenia vašej vlády E, maďarská vláda chce zabrániť bezpečnosť a identitu svojich občanov, čo je absolútne legitimné. Brusel uvaluje povinnosti, pokiaľ ide o migrantov, avšak e, z vašej strany nedochádza k žiadnemu porušovaniu. Po, pokiaľ ide o obvinenia o antisemitizme, sú tiež absolútne nepodložené. Nedávno izraelská vláda povedala, že kritika pána Soroša je absolútne legitimná pán Soroš za, zasahuje do verejnej diskusie, e, e, je absolútne legitimné, aby sa maďarský ľud k tomuto vyjadroval. Ide tu o demokraciu. Nedávno v diskusii sa tak zmenil aj pán Ferhoštát na konferencii predsedov. Pokiaľ ide o transparenciu financovania e, mimovládok, to je dôležité vedieť, ako sú financované. Videli sme mnoho uh, E, mimovládok v krajinách juhu sú komplicmi s mafiou, čiže je dôležité vedieť, odkiaľ majú peniaze. Pokiaľ ide o slobodu tlače, pán Poliak, je potrebné si napríklad aj klásť otázky o slobode tlače vo Francúzsku, pokiaľ e, keď boli tu prezidentské voľby, všetky médiá podporovali Macrona, nikto Marine Le Pen A napríklad, keď došlo k e, brutálnym represiám, keď e, sa oslavovali, keď, keď boli pochody kvôli budapešťanskému povstaniu, tak o tom sa nič nehovorilo. Pán minister, ja oceňujem vašu činnosť a ste naozaj e, v, v, v čele prebudenia sa európskych e, národov. Teraz za SAD. Pán Weidenholzen, Ďakujem za slovo, e, pán e, minister. Toto nie je nejaký príkladný proces, tak ako naznačoval pán Kovačič to tu, tu nejde o postup proti Maďarsku. Ide o to, aby sme hovorili o spoločných hodnotách. A, a fakt je ten, že máme určité obavy z diania v Maďarsku, ale neberť, nesmie sa to vnímať ako útok na Maďarsku. Ja by som sa chcel venoval uh, utečeneckému problému. Ja som bol v Reške, videl som, e, ako to tam finguje. Je je to tam hrozné, je to, e, dochádz, e, sú tam e, tehotné ženy, ktoré idú na kontrolu k lekárovi v okovách a toto, takto si nepredstavujem humanitárne narábanie s ľuďmi. Ja si myslím, že, že určite treba chrániť hranico, ale v minulom roku a, pred, pred, predošlo, pred, a v tom roku predtým e, prekročili maďarsko-rakúske hranice tisíce ľudí. Takže pýtam sa, ako je to s tou ochranou hraníc? E, vy ste e, celkom E, e, vy ste e, vlastne ste dostali mnohé prípady pred Európsky súdny dvor, z toho vzýšli určité požiadavky, prečo ich nedodržiavate keď vznášate kritické slova na pôde rady, prečo ste proti reforme e, dublinského systému. Myslím si, že e, keby ste načúvali hlasu aj našim návrhom a by ste boli otvorenejší, tak mohli by sme spoločne riešiť problémy. Tým sme uzavreli koordinátorov a tieňových spravodajcov. Pani. Pani Gál. Ďakujem. Už je to štvrt po štvrtý krát, čo e, zasada výbor LIBE aby sme preberali situáciu v Maďarsku druhýkrát tento, e, tento rok. Nie sú žiadne e, objektívne objektívne skutočnosti. Myslím si, že štúdie hovoria o niečom inom. Skorbor číslo 17 poukazuje na to, že Maďarsko na, je na špičke rebríčka ale sú mnohí pred nami. Čo sa týka e, konaní porušovaní e, európskej legislatívy, e, rozhodne nie sme na špičke. A v prípade Maďarska sa zaoberáme veca, vecami, ktoré sú prehliadané pri iných členských štátoch. Podľa OLAFu tá situácia nie je horšia ako inde. Mediálna situácia nie je horšia ako v Maďarsku, v Spojenom kráľovstve, väčšie väčšina našich eh, právnych reforiem eh, našej legislatívy boli podrobené eh, analýze detailnej a tá mediálna politika konečne bola spustená skutočne máme 10 tisíce migrantov v Maďarsku. A, a takisto, čo sa týka nejakých mimovládnych organizácií, myslím si, že e, fungujú dobre, nikto, e, nikto neprenasleduje alebo nie sú zbytí nejakí protestujúci. E, skutočne zdá sa, že v Maďarsku e, určité javy sú vnímané kriticky a v iných krajinách tie isté javy nie sú vnímané kritické. Myslím si, že sa uplatňuje akýsi dvojaký meter. Je to veľmi kontraproduktívne. Toto je ďalšie verejné vypočutie a skutočne je to iritujúce pre maďarskú verejnosť. Pani e, Tvelt, ďakujem za slovo. Myslím si, že toto nie je e, skutočná e, diskusia. Žiaľ Bohu, musím povedať, že zatiaľ sme počuli predovšetkým propagandu maďarskej vlády, ale nenechajme sa zviesť. E, pán minister, vy vyznievate trošku sarkasticky a vo vašom prejave ste povedali my Maďari. Pozrime sa na čísla. V mene koho hovoríte? V mene všetkých Maďarov? alebo menšiny Maďarov. Keď sa pozriem do čísiel, vy ste skutočne nezískali väčšinu počas ostatných volieb. Ani pán Orbán nevyhral v jeho referende. Koho zastupujete? Snažíte e, vlastne e, zastierať tú skutočnosť, že pán Orbán nezískal väčšinu. Tvrdíte, že národ mal právo na vlastné pozície. Národ nie je osoba. Ľud má právo na vlastnú pozíciu. Preto v demokracii máme pluralizmus a presne o to ide. A Fides a pani Orbán sa snaží e, zahlušiť tento pluralizmus. E, nebudeme teraz porovnávať zákony v tom či onom štáte, ale všetci si uvedomujeme, že už 8 rok Orbán e, hatí hlas opozície. To nie je demokracia, to je len falošná demokracia. Vy ste konštatovali, že hospodársky sa vám darí. A ako by to bolo v Maďarsku ekonomicky bez podpory EÚ? Ako povedal kolega predtým, veď to, boli, to bola pomoc, to boli peniaze v recach občanov EÚ. Ako to vyzerá s korupciou? Zdá sa nám, že skutočne to je na úkor blahobytu maďarských občanov. A na záver, e, pán minister, e, dozrel čas na to, aby politické strany prestali chrániť svojich členov, ktorí nie sú demokraticky. Ide o EPP, aj iné politické strany, aj tamto platí, po 8 rokoch bez, e, bezúčinné otvoreného, nekonštritívneho dialogu. E, Orbán je e, proti demokracii a EPP by už konečne malo e, vyhostiť zo svojich radov Fides. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Pokračujem v tom, čo povedala pani Inveld. Pán minister, povedali ste, že napádame Maďarov ale to si nemyslím. Sedím vedľa kolegu, s ktorým s veľkou radosťou spolupracujem a on je z Maďarska. Myslím si, že cieľom Európskeho parlamentu a EÚ je zabezpečiť, aby boli základné hodnoty a práva rešpektované všetkými a všade, aby z toho profitovali európsky občania a teda aj maďarskí občania. A chcela by som sa vyjadriť k situácii práv žien v Maďarsku. Správa Rady Európy o zdraví a sexuálnom reproduktívnom zdraví žien v Európe, ktorý e, bol vydaný tento útorok, poukazuje na to, že v Maďarsku maďarská vláda odstránila uh, vrátenie peňazí za antikoncepciu, ktorá by teda viedla k nechcenému tehotenstvu. Avšak problém potom nechceného tehotenstva spočíva i výlučne na ženách. Správa hovorí, že migrantky bez dokumentov nemajú žia- nárok na žiadne zdravotné zásahy okrem e, pohotovosti. Čiže tehotné migrantky nemajú právo na ošetrenie. To je absolútne neľudské čo treba urobiť, aby sa toto zastavilo a aby sme sa ubezpečili, že všetci európsky občania a maďarskí občania boli chránení. Hlasovali sme uznesenie, o ktorom sa bude diskutovať v marci. Ide tu o aktiváciu článku 7, ale moja otázka sa smeruje aj na komisiu, Európsku komisiu. V oktobri 2016 sme hlasovali o, o, o rezolúcii pani Ingberg, aby sme e, nastavili mechanizmus na kontrolu právneho štátu. Komisia sa mala vyjadriť v septembri 2017, už je december, kedy sa komisia e, e vyjadri, kedy ustanoviť tento mechanizmus kontroly právneho štátu, aby sme naozaj mali reálnu predstavu o tom monitoring toho, čo sa deje v EU. <clears throat> Pani Kudlická. Pán minister, pred prístupom do EÚ v roku 2004 sme museli uskutočniť v našich krajinách e, veľa zmien, ako v Poľsku, tak aj v Maďarsku. Zabezpečiť slobodu stretávania, e, prejavu, volieb či de, de, demokraticky zreformovať civilnú službu a vy ste toto všetko um, zamietli, teraz tu máte monopolnú e, nadvládu, ale to je moje stanovisko. Avšak ja mám pocit, že ste sem prišli bojovať na vojnu, pretože ste povedali, že ste prišli bojovať o e, maďarských e, obyvateľov. A moja otázka znie, že sa im nepačí tlak EÚ. Mne by zaujímalo, aký je podľa vás tlak EÚ na Maďarsko. Ja tam mám veľa priateľov, ktorí e, chápu demokraciu tak, ako ich e, e, ustanovujú európske zmluvy. A nie sú to nejaké ps- a žiadne pseudodefinície, pseudovedecké e, definície to nezmenia. Takže vás prosím, na čom spočíva ten natlak? Vy vnímate Brusel ako Moskvu? a vytvárate fikciu, v ktorej existujú nejaké čudné, nejasné vplyvy Bruselu na obmedzenie slobody maďarských obyvateľov? Prosím, odpovedzte mi. Thank uh, Ďakujeme, pán López Aguilar. Ďakujem, pán predseda. Ja sa obrátim na pána ministra. Pozorne sme vás počúvali a videli sme opäť, nie je to prvýkrát a nie je to náhoda, čo hovoríme v tomto výbore LIBE aj v parlamente, rôzne, e, v rôznych výboroch, e, zhoršenie e, stavu záväzkov vašej vlády vzhľadom na hodnoty, ku ktorými ste sa zaviazali v roku 2004 prístupom do EÚ. A čo sa týka maďarskej vlády, tak vy ste tu urobili takú prezentáciu a viackrát ste sa vyjadrovali, ako keby ste zastupovali celý maďarský národ. Hovorili ste o Maďaroch, o maďarskom národe. Je evidentné, že všetky členské štáty EÚ sa zakladajú na pluralistickej demokracii, na otvorenej spoločnosti, kde a nepochybne sú aj Maďari, ktorí volia Fides a potom sú Maďari, ktorí, volia, ktorí nevolia Fides. No a všetkých týchto Maďarov zastupuje aj tento Európsky parlament. Nie je to zahraničné zasahovanie do domácich záležitostí, ako ste to vypovedali. Je to e, dimenzia, e, ktorá, alebo rozmer, ktorý zastupuje Maďarov. Je to európsky rozmer, 10 miliónov Maďarov. A preto my Taktiež zastupujeme maďarský záväzok, ktorý, e, ku ktorému ste zaviazali, keď ste ratifikovali vstup do EÚ v roku 2004. No a my máme absolútne právo vydať varovanie, keď vidíme, že ustupuje pluralizmus, keď vidíme, že, sa, že dochádza k potlačaniu slobody prejavu v maďarských médiách keď vidíme, že je vláda, že vláda kontroluje aktivity mimo vládok a keď vy e, považujete naše prejavy za útoky na Maďarsko, ale Maďarsko musí e, rešpektovať svoje záväzky e, v oblasti migrácie, tak ako už o tom rozhodol Európsky súdny dvor, pretože vy ste súčasťou EÚ. Ďakujeme, Barbara Spinelli. Ďakujem za slovo. Ja by som chcela vyzvať ministra a ďalších maďarských zastupcov, aby si nemysleli, že všetci, čo ich kritizujú, sú agenti manipulovaní Sorosom. Ja taktiež môžem vyjadriť kritiku v súvislosti s mnohými vecami. No a čo sa týka tej verejnej konzultácie, toho referenda ohľadom migrácie, tak je treba si uvedomiť, že pokiaľ otázky nie sú koherentné, tak ten výsledok taktiež nebude koherentný, ten súhlas, ktorý sa obdrží. No a toto je ten dôvod, prečo tá otázka je taká nebezpečná. Je tu taktiež veľká miera dezinformácie, keď sa hovorí, že sú tu 100 tisíce ľudí, ktoré e, klopú na dvere Európy, v budúcnosti milióny. A taktiež je dezinformácia tvrdiť, že mimo vládky branie ilegálnych migrantov. Taktiež je dezinformácia, že títo migranti ohrozujú európsku kultúru. Taktiež je dezinformácia hovoriť, že Šorošov názo, návrh má za cieľ to, aby migranti podliehali inému právnemu režimu, než ktorému podlieha maďarskí občania. No a toto sú otázky, ktoré chcem položiť nie maďarskej e, vláde, ale zástupkyni Helsinského výboru. Ako sa môže bojovať proti takýto dezinformácii. Ďakujeme. Takže ďakujem, vážení experti, ďakujeme, e, pán minister. Vypočuli sme si rôzne prezentácie, ale bolo to všetko veľmi jednostranné. Ja som pracovala za, e, v mimovládke posledné dva roky a taktiež som antropologička študovala som otázku migrácie, mám úplne iný názor na situáciu. Sú tu mnohé otázky, národná konzultácia, transparentnosť mimo vládok, kde uplatňujete dvojité štandardy. A ja nerozumiem, čo je zle na tom, že sa opýtate ľudí na to, čo sa so niečo myslia. Nie všade v Európe sa to tak robí. Ako antropologička som videla že často zákonodarci idú proti záujmom e, ľudí, ktorí žijú v malých dedinách, malých obciach, v regiónoch. Čo sa týka e, občanských expertov, tak to, čo hovoríte, ma trochu zmiatlo. My všetci mimo vládky predsa pracujú pre ľudí. Prečo by sme nemali vedieť, koľko máte peňazí a kto vás financuje. Predovšetkým, keď každé jedno euro príspevku ide ruka v ruke so 17 eurami e, z európskeho rozpočtu. Takže prečo by sme nemali vedieť, e, koľko máte peňazí a odkiaľ? Moja mimovládka nemala nikdy problémy s financovaním, ale nikdy sme neboli financovaní zo zahraničia. E, dánske švédske príklady, všetko toto ukazuje, že by ste mali vedovať väčšiu pozornosť akademickému názoru a možno potom by ste nemali taký subjektívny názor na Maďarsko. Maďarská vláda a ministri sem chodia pravidelne a zastupujú maďarské názory. A čo týka koraní pri porušení, ktoré boli započaté v prípade Maďarska, skončili ako fiasko, ukázali sa byť neopodstatnené. Takže myslím si, že toto sú, je skutočne, e, sú dobré výsledky maďarskej vlády. E, ďakujem pani Morvaj, teraz pani Santundua. Ďakujem. Ja som pozorne počúvala a myslím si, že viem niečo o nacionálnom populizme, pretože som taktiež ním trpela. Cítila som sa ako disidenti a stigmatizované osoby, pretože mm, tu máme, pretože žiadať o riadnu spoločnosť a vy s týmto pracujete e, v rámci vašej propagande e, a mm, využívate nacionalistické e, pocity. Toto je veľmi vážne a vidíme, že to vaša práca, ktorá ide proti hodnotám pluralizmu a ja vás chcem niečo, po- vám chcem niečo podať, pán minister. O, rodičia Ježiša z Nazare- Nazareckého boli utečenci, on sa narodil ako utečenec a jeho rodičia utekali pred prenasledovaním. Mr. Shogor, please. Pán Šogor. Ďakujem. Nebudem hovoriť o Vianociach. Je zvláštne, že už prebehli 4 diskusie o Maďarsku a pani Gal vynechal zo zoznamu Rumunsko. Mali sme dvakrát Rumunsko na zozname a v Štrasburgu v júni a v júli to ešte bolo, no a do septembra Rumunsko zmizlo z toho zoznamu. Ja si myslím, že Rumunsko nie je ešte všetko v poriadku, takže je veľmi zaujímavé, ako nejaká krajina zmizne z toho zoznamu diskusí alebo zoznamu vyšetrovaných krajín. Nehovoríme už o Malte a o Španielsku, o ďalších krajinách, kde síce neprenasledujú občanskú spoločnosť, ale ich zabíjajú a uvrhujú ich do väzenia. No a ani pán, popre, pán popredseda Timmermans komisie už nie je taký nadšený nad správou Infeld ohľadom mechanizmu právneho štátu. Viedli sme mnohé, mnohé diskusie, sledovali sme o mnohých štátoch, mohli sme to robiť naďalej, ale naraz je to iba Maďarsko a Polsko. Takže bolo by dobré sa pozrieť na správu Sophie Infeld a požiadať, mali by sme požiadať komisiu, aby túto správu brali vážne a potom by oni mohli niečo vymyslieť a potom by sme vyriešili tieto problémy, lebo takto stále diskutujeme len o Maďarsku a Polsku a zabudáme, že máme 25 alebo 26 ďalších členských štátov. Ďakujem. Ďakujem ešte dvaja eh, nečlenovia LIBE v rámci eh, pravidla 205 a potom budem budú sa vyjadrovať naši rečníci. Takže ako prvý pán Sani. Ďakujem za slovo. Pán predseda, ja mám dve otázky pre ministra zahraničných vecí. Takže prvá je taká všeobecná politická otázka. Myslíte si, že je správny spôsob uvažovania, keď maďarská vláda zaradí vyšetrovanie do svojich aktivít, ako keby 500 e, tisíc e, e, ľudí malo napadnúť Maďarsko s 10 miliónmi obyvateľov. Myslím si, toto nie je správny prístup. Čo si myslíte, pán minister? Ďalej, solidarita má mnohé podoby a môžete začať kroky solidarity ale nemôžete ich začať tak, že budete ľudí dezinformovať a zavádzať. Máme tu napríklad e, tú kampaň verejnej konzultácie. No a otázka bola, maďarskí občania, chcete, aby migranti zavraždili a znásilnili vaše deti, vaše ženy a zničili vašu kultúru? No samozrejme, že vám povedia, že nie. Toto nie je ale solidarita položiť otázku takýmto spôsobom. No a čo týka solidarity ešte ďalej, pán minister, mali sme prípady za posledných pár rokov, kde sme videli skutočne hrozné veci. Desiatky tisíc eh, detí bez prievodu, ktoré sa túlajú po Európe dokážete akceptovať, že 1300 detí by bolo v Maďarsku pri, prijatých ako uh, utečenci? Pán Coburn. Ďakujem. Európske hodnoty, o tom už veľa viem, no a v priebehu väčšiny 20. storočia európske hodnoty boli autoritárske, boli pravicové alebo komunistické. Takže aké európske hodnoty myslíte? tieto hodnoty boli uvalené e, utláčajúcou byrokraciou. A jeden z demokratických národov, skutočne demokratických Británie, odchádza, ako keby sa aj nepáčili EU hodnoty, ho, pravidla nevolených byrokratov. A Maďarsko, pokiaľ sa pripojíte eh, k Británii a odídete, tak očakávam, že vás budú byť podobným spôsobom, pretože my sme sa odvážili len si riadiť vlastnú krajinu. Ako môže byť toto demokratická organizácia, pokiaľ eh, bije krajiny, ktoré chcú odísť a snaží sa ich udržať silou. To je ako stála Varšavská zmluva, to nie je dobrý nápad. Takže eh, pripojte sa k nám a odíďte. Áno, toto bola e, taká veľmi, tak, také veľmi rozumné ukončenie toto, tohto vypočutia. To the, um, we now move to the, uh, conclusions by the speakers. Dobre, takže teraz zostanú slovo rečníci. Ďakujem, že ste boli disciplinovaní. A ospravedlňujem sa za to, čo sa tu deje. Musíte byť disciplinovaní. Viem, že to je trochu komplikované, ale ešte všetkým ďakujem, že e, dodržiavali pridelený čas a napriek tomu sa im podarilo položiť všetky otázky. Takže prejdeme k rečníkom opäť v rovnakom poradí, v akom hovorili na úvod. Pán Ciarto, minister zahraničných vecí, prosím maximálne 5 minút. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za to, že mi dávate príležitosť sa vyjadriť týmto rôznym otázkam a pripomienkam. Chcel by som na úvod povedať, že Maďarsko má záujem na tom, aby sme boli členmi silnej Európskej únie. Je. A v EÚ musíme viesť racionálne diskusie o tom budúcnosti a Nesmieme sa nechať ovládať emóciami. Ja som bol maďarským poslancom 16 rokov a v Európskom parlamente, keď niekto povie, či môže vláda zastupovať svoju krajinu, tak to je skutočne bizarná otázka. Nechcem byť drzý voči váženému europoslancovi, ktorý túto otázku položil, ale nechcem sa pustia tieto diskusie. Maďarskí politici zastupujú Maďarsko, Maďarsko zastupuje maďarských občanov a to, čo si a vôľa maďarských občanov vedie aj k našim krokom. Mám pár špecifických odpovedí. Myslím si, že je dobre diskutovať, ale nehovoriť o emóciách, o vnímaní, o pocitoch, ale o skutočnosti. Nikto nehovorí, že každý migrant je terorista, ja som to nikdy nepovedal, ale pokiaľ je tu vlna imigrantov a je ich pol milióna, je to neregulované a neregulárne, tak potom toto dáva príležitosť teroristickým skupinám, aby medzi nimi schovali svojich teroristov, aby poslali teroristov na miesta, kde by sa im to možno v minulosti až tak ľahko nepodarilo. Za posledné dva roky hrozba terorizmu v celej Európe vzrástla. To je fakt. Taktiež je fakt, že migračný tlak s tým bude navýšený, na to s tým súhlasí, taktiež e, summit EU-Afrika, taktiež konštatoval, že je tu e, migračný tlak z Afriky, ktorý môže byť neobmedzený. Čo sa týka mimo vládok, tak je tu 60 tisíc mimovládok alebo organizácie občianskej spoločnosti v Maďarsku a my sme si tu vypočuli jednu. Maďarskí občania môžu dať 1% svojej dane z príjmu na mimovládky a podľa záznamov táto mimovládka, ktorá tu je, dostala darí od 282 maďarských občanov. Ako som povedal, máme široké spektrum e, v rámci občanskej spoločnosti a oni dostávajú 700 miliónov e, z nášho maďarského rozpočtu. To je, sú verejné peniaze. No a je dobré, aby mimovládky boli zapojené do vládnej práce, ale pokiaľ hovoríte, že ľudia už sa nemôžu zapojiť do vládnej práce, tak toto nepríjmam. My sme maďarská vláda, musíme sa pýtať ľudí, ako máme v budúcnosti postupovať. Toto je to správne. A tak to budeme robiť aj naďalej. Budeme sa naďalej pýtať ľudí, čo si myslia. V modernom svete zaviesť pravidlo, podľa ktorého mimovládna organizácia musí vykázať zahraničnú podporu, že by toto bolo nejaké utláčanie občianskej spoločnosti, tak toto, ktokoľvek by to povedal, to je predsa smiešne. No čo sa týka ďalších špecifických otázok, môžem povedať, že Maďarsko rešpektuje všetky medzinárodné právne záväzky, ale taktiež očakávame, že všetci, kto prídu do Maďarska, budú rešpektovať maďarské právo. A taktiež pridelujeme štatút azylanta na základe medzinárodných, pra, e, medzinárodných ustanovenia nariadení. Pokiaľ niekto má nárok na azyl, tak jeho žiadosť bude vyhodnotená pozitívne. No a pokiaľ nezodpovedáte kritériám, nesplatíte kritéria, tak vaša žiadosť o azyl bude zamietnutá. Čo sa týka prípadu Baka proti Maďarsku, tak ja vám poviem, čo sa tam stalo, pokiaľ je to teda také dôležité. 14. septembra 2016 sme zaplatili odškodné a implementovali sme e, súdne rozhodnutie, informovali sme všetkých zapojených, sme k dispozícii aj pre vaše otázky v budúcnosti a naďalej budeme viesť rozhovor s vami aj s Európskou komisiou. Ďakujeme, Marta Pardavi z Maďarského Helsinského výboru. Ďakujem, chcem sa vyjadriť viacerým otázkam, ktoré boli položené špecificky mne, alebo sa týkali toho zákona o mimovládnych organizáciách v Maďarsku. Ako som povedala, transparentnosť je dôležitá, môže byť legitímnou hodnotou, určite je legitímne vedieť, kto koho financuje. Ale toto už v Maďarsku takto funguje. Máme e, detailné pravidlá pre maďarské mimovládne organizácie, ktorými sa musia riadiť v otázkach financovania. Musíme zverejniť e, naše zdroje financovania, kto nás financuje, na čo tie peniaze idú, na aké aktivity, aké to má finančné implikácie, aké sú finančné detaily. Čo sa týka Maďarského hasinského výboru, tak väčšinou k tomu máme e, Excelový súbor, asi 60 stránkový, je na to taktiež e, predpísaný formán, je k dispozícii na našej webovej stránke. No a ale tento nový e, zákon proti mimovládkam neprináša žiadnu ďalšiu transparentnosť. Jediné, čo robí, je to, že vyžaduje od mimovládok, aby na svojej webovej stránke publikovali e, všetky e, texty a tým, že boli financované zo zahraničia. No a my ako Helsinský výbor máme mnoho projektov, ktoré sústredujú na trestnoprávnu spravodlivosť, na sílovú politiku a na to, ako sa e, v týchto oblastiach e, implementuje európska legislatíva. No a dostávame na to samozrejme granty z EÚ, aby sme podporovali ľudské práva. No a sú mnohé maďarské mimovládky, nie všetky majú problém s týmto zákonom. Toto mnohí povedali. Avšak nie všetky mimovládky obhajujú ľudí, nie všetky mimovládky hovoria o veľmi dôležitých problémoch, ktoré e, identifikoval napríklad v oblasti poskytovania služieb, no čo týka vládneho financovania, predovšetkým na miestnej úrovni, ktoré je e, k dispozícii ten sektor mimovládok v Maďarsku, tak tam máme dosť veľké problémy, ktoré bránia mimovládkam Eh, pretože sa potom nemôžu slobodne vyjadrovať, ináč nedostanú eh, financovanie od vlády. Takže pokiaľ dostanete peniaze, tak prídu s podmienkami. No a čo sa týka azylu, maďarský minister zahraničných vecí povedal, že maďarské úrady posudzujú eh, žiadosti o azyl v súlade s medzinárodným právom a azylovým právom. No ale tento rok je asi tisíc osôb v Maďarsku, ktoré dostali na medzinárodnú e, ochranu, ale väčšinou z nich je v Maďarsku, pretože pod, v, v rámci maďarského práva by Maďarsko taktiež bolo povinné asistovať pri integrácii týchto osôb ale okrem mesačného pobytu v utečeneckom tábore nie sú žiadne integračné kroky a potom majú ľudia hrozný život, e, stanú sa bezdomovcami a taktiež musia čeliť xenofóbii a nenávisti, ktorá bola spustená tými národnými konzultáciami. Maďarsko nechce, aby sa títo ľudia integrovali a preto utečenci sú nútení odísť a odchádzajú. Takže Určite, keď UNHCR e, povedalo, že by členské štáty nemali navrácať žiadateľov o azyl do Maďarska v rámci dublinského nariadenia, tak to bolo presne z týchto dôvodov, že Maďarský, a z tohto dôvodu maďarský azylový systém už má prázdne kapacity, čo sa týka ochrany, nie preto, že by nemal e, dostatočné prostriedky, ale preto, že sa politikom takto podarilo utečencov udržať mimo krajinu. Ďakujem, Gabor Poliak, na 5 minút. Ďakujem. Takže mm, možno máte dnes dojem, že táto diskusia nie je o situácii médií v Maďarsku. Táto diskusia o migrácii, ktorá prebieha v Maďarsku je kvôli tomu, že je tam e, zmenené, skreslené prostredie, je tam väčšinou prístup len k tomu, čo hovorí vláda. No v takomto mediálnom systéme je veľmi ťažké spustiť nejakú protikampaň, pretože na no to nemáte priestor, nemáte na to prostriedky, no tých pár novinárov, ktorí sa tomu venujú, tak tí bojujú o prežitie. Ale v podstate každý môže začať kampaň, ktorá je kritická k vláde, ale okamžite bude označený za človeka plateného Šorošom, alebo bude stigmatizovaný a bude označený ešte za niečo horšie. A toto všetko sa deje v médiách, ktoré sú za posledných rokov úplne pod kontrolou Fidesu. Niekto tu povedal, že nemáme žiadne objektívne náznaky toho, že by situácia v médiách bola zlá. No už máme veľa ukazovateľov, e, napríklad reportéry bez hraníc, Freedom House, e, pluralizmus médií v EÚ, tí publikujú a je to prístupné všetkým. No a zastupcovia Fidesu iba pokrčia ramenami a povedia, že zastupcovia týchto organizácií sú časťou komplotu, ktorý vedie ten starý pán, ktorý sa volá George Sherrish. Toto je veľmi e, jednoduchá odpoveď. No a ďalej je tu skutočne, sú tu mera, nejaké merateľné problémy v súvislosti s mediálnou slobodou. Už sú mnohí novinári, ktorí boli vyhodení z regionálnych rozhlasových staníc, z novín, museli opustiť svoju profesiu. Takže tým sme prišli o mnohých hodnotných ľudí v mediálnom sektore kvôli politickým zásahom, ktoré boli dosť brutálne. No a títo ľudia potom radšej nechali túto profesiu tak a nechceli sa prispôsobiť novým pravidlám hry. Niekto tu povedal, Takže národná konzultačná kampaň je dobrý spôsob, ako sa ľudí opýtať. Ja neviem, či ste si niekedy čítali tento dotazník. Nezávisle od toho, za ktorú tu sedíte stranu, by ste určite to celé prehliadli. Je to hoax. Nie sú to skutočné otázky. No a neskutočné otázky dostanú neskutočnú odpoveď. A je... čokoľvek by ste odpovedali, posilní pozíciu Fidesu a je jedno, ako to bude presne vyzerať. A, oni, a tieto dotazníky dokonca neboli žiadnym spôsobom spracované, neboli ani zaregistrované, nikde neboli zapísané, spočítané, takže toto nie je žiadny dialog. Ďalej obdobie pred rokom 2000 10 môžem vám povedať, že z týchto dôb už si neprečítate žiadny môj článok. Vtedy sa vláda snažila politicky ovplyvňovať, mala skupiny, ale je pravda, že rozdelenie moci vtedy bolo oveľa spravodlivejšie než teraz. Vláda je vždy nadzastúpená e, v tejto oblasti, ale nie tak ako teraz, pretože dokonca e, niektoré e, noviny majú 100% financovanie zo strany vlády, nedostávajú nič. No a Pokiaľ mi niekto povie iný názor než ten môj, tak to neznamená, že ma okamžite napadajú. A Maďarsko je pre všetkých, pre, pre občanov, pre mojich študentov, pre moje deti. No a ja toto robím pre Maďarsko aj pre Európu. Um, a teraz pán Šantl, 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že nikto v Maďarsku si nemôže myslieť, že jeho politické práva sú v nebezpečí a že by potreboval EÚ na to, aby opätovne zaviedla právny štát. Ja naozaj nevidím žiadne veľké problémy v tejto oblasti. Chcel by som zareagovať na pani Sargentini. Prečítal som si článok 2. Sú tam veľmi jasné definície. Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, e, právny štát, ľudské práva, práva menšín, pluralizmus, antidiskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť. To sú, jas, to, sú to veľmi jasné koncepty? Nie. Nie sú. dá sa to vy, vysvetľovať rôzne. Sú to vágne koncepty. Hovorí sa tu o všeobecných európskych hodnotách, čiže pre imigranta, čo je, aké je základné právo? Získať azyl v prvej bezpečnej krajine alebo v akékoľvek krajine na svete, kde chcú. Čo napríklad e, manželstva homosexuálov. V mnohých krajinách EÚ to nie je legalizované ústavné súdy, niektoré ústavné súdy hovoria, že homosexuálne manželstva sú základným ľudským právom v niektorých krajinách. Štát uznáva iné rody, než Boh stvoril muža a ženu. V iných krajinách neuznávajú tie iné rody. A čo judokresťanská eh, tradícia. Má táto väčšina právo zachovať si svoju identitu? Napríklad vo Francúzsku. Naozaj musia umožniť ostatným, aby odstraňovali kríže, pretože iným sa to nepáči? A čo ochrana života, e, e, pokiaľ je e, štádium zárodku. Niekde sa ochraňuje, niekde nie. Čiže tieto pojmy znejú správne, ale ich špecifická identifikácia je nejasná. Sú to naozaj vágne koncepty a preto je veľmi jednoduché si tam doplniť, čo chcete národné konzultácie, Lukáčové archívy a tak ďalej. Druhá otázka, na ktorú chcem zareagovať, je mm, európske financovanie. A ako toto súvisí s právnym štátom v krajinách, eh, kde sa teda vníma, že je s právnym štátom problém? Keď hovoríte o tom, že sa pozastaví financovanie EÚ, vážené poslanky, vážení poslanci, len preto, že vláda kritizuje EÚ, to neznamená, že nechceme financovanie. Maďarsko a táto časť Európy, východná časť Európy, mala veľmi dramatické dejiny. Po prvej svetovej vojne sme nedopadli dobre, to isté po druhej, keď prišli Rúsi. Potom došlo k zmenám v 68. Dávno pred 2004 sme liberalizovali strategické trhy a odvetvia a po prístupe k EÚ sme otvorili trhy, pracovný trh, okrem iného. E, vidíme mobilitu pracovníkov medzi krajinami východu a západu a taktiež sme prispeli k hospodárskému rozvoju v Nemecku. Takže mi prosím nehovorte, že je to nejaký návod z Bruselu. To vôbec nie je pravda. My sme urobili veľa preto, aby sme e, boli oprávnení čerpať tieto financie z EÚ. A Západ nám je dlžný a Maďarsko preto má právo čerpať tieto financie. Uvedomujem si, že niektorí kolegovia sem už prichádzajú kvôli hlasovaniu, za chvíľu to e, uzavrieme. Spravodajca, tieňový spravodajca e, zo, zo, spíšu výstupy tejto schôdze. Kolegovia, prosím, buďte potichu, kým skončíme návrh správy, bude predstavený v marci. Dám teraz spravodajkyni ešte pár minút na to, aby, si, aby diskusiu zhrnula. Ďakujem za slovo. Myslím, že nemáme čas na záver, alebo teda, že nie je ešte vhodný čas na závery. Tento proces ešte prebieha. Hlasovať sa bude až v júni a potom v septembri. A bolo by príliš eh, predčasné to uzatvárať, ale chcela by som predniesť dve veci. Na začiatku som hovorila, že z oznámení komisie z roku 2003 sa uvádza, že proces e, týkajúci sa článku 7 presahuje viac než len nejakých pár konaní vo veci porušenia povinnosti. Aj keď tieto konania sú už vyriešené, neznamená, že tá téma je vyriešená. Nie ešte sa to všetko rieši a tie závery treba eh, vypracovať veľmi opatrne. Druhá vec, veľa kolegov sa o tom tiež zmenilo. Nemali by sme naozaj miešať štáty, vlády, strany a ľudí. Strana nie je vláda, štát nie je vláda, ani strana a ľudia sú jednotlivci. A myslím si, že je veľmi dôležité, E, si toto ujasniť. Kolega hovoril, že nesúdime Maďarsko. Sme s Maďarskom, stojíme pri Maďarsku a dívame sa na európske hodnoty a situáciu v Maďarsku tak, aby z toho profitovali Európania a Maďari. Ďakujem vám veľmi pekne a teším sa na to, že naša práca bude pokračovať. Ďakujem eh, pani spravodajkyňa, ďakujem aj tieňovým spravodajcom, aj poslankyňam, poslancom, ktorí veľmi naozaj obmedzenom čase veľmi disciplinovane vznesli ste pripomienky, ktoré boli naozaj na mieste. Správa bude vypracovaná k marcu. Prejdeme teraz k hlasovaniu. Ďakujem vám veľmi pekne. E, schôdzu teraz odročím na 30 sekúnd, kým sa e, e, kým odídu panelisti. Kolegovia, prosím, pripravte sa na hlasovanie. Musíme postupovať rýchlo, pretože ja som si vedomý toho, že ľudia budú musieť odísť. Colleagues, take your seats. We're ready for... Kolegovia, prosím, posadajte si, sme pripravení hlasovať. Usaďte sa. If you're not going to take part in the vote, please uh, leave. Thank you. Pokiaľ nebudete hlasovať, prosím, opustite miestnosť. Budeme hlasovať o Európskej agentúre pre operačný, operačnú správu veľkých e IT systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a práva. Spravodajkyňa je, pani Makovej. Chceli by ste sa pred hlasovaním e, ujať slova. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem poďakovať kolegom za výbornú spoluprácu. Pani Kiniči napríklad za EPP. Um, ehm, myslím, že sa nám podarilo dopracovať ku kompromisu. Vypočuli sme si stanoviska expertov, naozaj to prebehlo dobre. Je to veľmi urgentná téma. Hovorí sa tu o EULIZE, o interoperabilite databáz, o, to, o tom, akú povinnosť budú mať členské štáty prispievať údajmi do databázy, to sa tam zdôrazňuje. A tiež hovoríme o výzvach, ktoré predstavuje migrácia, terorizmus, organizovaný zločin, ktoré by sa práve vďaka e, Eulize malo podariť e, čiastočne vyriešiť. Ďakujem, pani Wilkstrom, vy máte pripomienku k rokovaciemu predku. Áno, v mene ALDE e, požadujem o odloženie hlasovania o Eulize vzhľadu na pravidlo 900 9 rokovacieho poriadku vysvetlím prečo. My sme navrhli, aby sa hlasovanie odložilo minimálne do 15. januára a dôvod je veľmi jednoduchý. Toto je právny akt, ktorý je veľmi dôležitý. EU LISA je Európska agentúra, ktorá má na, starosti dlhodobé riešenia operačného manažmentu e, veľkých IT systémov čo bude mať naozaj obrovské dopady na architektúru týchto systémov, na bezpečnosť a zabezpeku demokracie únie. Odloženie je potrebné, pretože rokovací proces v parlamente bol nesprávne nastavený a uponáhľaný. Návrh komisie bol predstavený iba v júni tohto roku a o správe sa rokovalo sotva dva týždne tu na pôde parlamentu. Iba dve schôdze tenových spravodajcov prebehli. Prosím, porovnajte si to s inými právnymi aktami ako môj. My sme mali 22 zasadnutí tenových spravodajcov, keď sme sa dopracovali k stanovisku. Ďalej, spravodajkyňa odmietla pri, prizvať komisiu zástupcov Elize a na zasadnutia e, tieňových, pritom to boli veľmi technické, náročné dokumenty. Bolo by to však potrebné, nejaké objasnenia, vysvetlenia, m, diskusiu medzi týmami. Čiže celkovo to bol veľmi uponáhlaný proces, tlačilo sa na to. E, myslím si, že to je mimoriadne predčasné. Chcela by som zdôrazniť, že naša skupina podporuje veľmi silný mandát pre EULIZu, pretože tým sa otvoria dvere pre interoperabilitu. A vieme, že tento návrh prichádza od komisie až budúci týždeň, 12. decembra, čiže by sme e, sa tomu mali venovať v tomto kontexte. Naozaj nechcem zastaviť tento proces, avšak potrebujeme rokovať naozaj riadnym spôsobom na riadnom právnom základe. A to nie je ten prípad. Čiže pokiaľ budeme dnes hlasovať, tak budeme určite hlasovať proti. Hovorili ste o bode 190 odsek 4 rokovacieho poriadku. Tento bod si vyžaduje, aby väčšina prítomných okamžite pred hlasovaním naznačila, či chcú, aby sa hlasovanie odložilo. Pani Makovej, vy sa chcete prihlásiť o slovo. Prepačte, môžem ešte najprv povedať jednu vec, kým sa ujmete slova. Kolegovia, prosím vás, buďte na chvíľu ticho. Nechceme tu naštartovať diskusiu, pretože hovorí sa tu o bode rokovacieho poriadku. Možno to síce bolo, bolo príliš dlhé, ale hovorilo sa tu o odložení hlasovania. Myslím si, že o čom hovorila pani Vikstorom je, že ten E, to hlasovanie by sa malo odložiť, že je to bod 190 odsek 4, čiže väčšina prítomných poslancov sa musí vyjadriť, že väčšinou, že chce e, hlasovať alebo nechce. Čiže prosím, prejdeme k hlasovaniu o tom, či budeme odkladať e, hlasovanie o správe alebo nie. Pani Makovej, vy sa chcete vyjadriť, prosím, tak veľmi stručne. Ďakujem. Budem hovoriť stručne Mali sme technickú schôdzu e s EDPS a s EULIZou na, na základe požiadavky ALDE, čiže nie je pravda, že k takejto schôdzi nedošlo. Všetci ostatní tieňoví sa odmietli na tom súčasniť, pretože povedali, že sú presvedčení, že to nie je potrebné. Takže sme zorganizovali schôdzu na technické úrovni na základe požiadavky pani Wikstroma. Veľmi ma prekvapuje, e, čo hovoria e, tieňový, podarilo sa nám kompromisy vo všetkých bodoch okrem jedného, takže ja som silne proti. Oceňujem, že ste nehovorili príliš dlho, pretože naozaj nechceme začať diskusiu. To by si mali vyriešiť tieňovi. Pani Wikstrom však naozaj vznesla riadny, e, riadnu pripomienku, pokiaľ ide o rokovací poriadok, čiže e, my teraz, prosím vás kolegovia, dávajte pozor. Budeme teraz hlasovať, je to hlasovanie väčšinou o tom, či budeme odkladať hlasovanie o správe, alebo nie. Chcete to robiť elektronicky, či e, budete sa hlásiť. Aha, dobre, tak na tomto výroku, prepačte, vy, v výbore je všetko elektronicky, čiže budeme hlasovať elektronicky. A prosím vás naozaj, pokúste sa nerozprávať. Takže, prosím, teraz hlasujeme pozitívne, ak chcete, aby sa hlasovalo o správe a červené negatívne, ak nechcete, aby sa hlasovalo o správe. Čiže My apologies, uh, Mrs. Holmeyer is right. Pani Holmajer má pravdu, úplne som vám zmiatol, ospravedlňujem sa, sklamal som vás. Ospravedlňujem sa. Takže hlasujte áno, ak chcete odložiť hlasovanie. Áno, ak chcete odložiť hlasovanie. Čiže áno, zelené tlačidlo, ak chcete odložiť rokovanie a nie, ak nechcete. Čiže áno, ak chcete odložiť hlasovanie. Look at your coordinators. Here. Look at your coordinators. That would be the smart thing to do. Now the vote is still open because... Takže ešte sa hlasuje. Ako je to s kartičkou, pani Holmajer? Nielen ja som sklamal. Takže končíme hlasovanie. Takže ideme hlasovať. Sorry, I do have to indicate that no Hungarian interpretation Chcel by som povedať, že nie je maďarské tlmočenie, pretože celý, celý zbor tlmočníkov z maďarskej kabiny odišlo do uh, miestnosti na tlačovku. Takže prosím, zahlasujte pozmenujúci návrh 52. Vote is closed. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 81. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. 182. Končíme hlasovanie. Schválené. Sedmička. Áno. A od, hlasovanie. Zamietnuté. Osemdesiat tri, štyri, päť v bloku. Otváram hlasovanie. Končíme. Schválené. 86. Končíme. Schválené. 88. Končíme. Schválené. Kompromis 1. Končíme. Schválené. 92. Otvárame hlasovanie. 92. Končíme. Schválené. Pozmeň si návrh 3 z rozpočtového výboru. Končíme. Schválené. 93. Končíme. Schválené. Osmička. Končíme. Schválené. Desiatka. Končíme. Schválené. Kompromis 2. Končíme. Schválené. 97. skončíme. Schválené. Kompromis 3. Končíme. Schválené. 1, 0, 2, 3 a 4 blok. Končíme. Schválené. Kompromis 4. Končíme. Schválené. Štrnáct a 119 ako blok. Končíme. Schválené. 113. Končíme. Schválené. 114. Končíme. Schválené. Pozmeňujú sa 4 rozpočtového výboru. Končíme. Schválené. Kompromis 5. Končíme. Schválené. Kompromis 5, rozpočtový výbor. Končíme. Schválené Pozmeňujúci návrh 1, rozpočtový výbor. Končíme. Schválené. Kompromis 6. tak kompromis 6 aklamačne. Zamietnuté. 117, 119, unblock. Vote is closed. Schválené. 63 a 65 blok. Končíme. Schválené. Sedmička rozpočtového výboru. Končíme. Schválené. Kompromis 7. Končíme. Chválené. 126. Končíme. Chválené. 120. Končíme. Chválené. Kompromis 8. Končíme. schválené. 130. Končíme. Schválené. 131. Končíme. Schválené. 22. Končíme. Schválené. 132, 133 ako blok. Končíme. Schválené. 134. Končíme. Schválené. 135. Končíme. Schválené. 24. Skončíme. Schválené. 125. Končíme. Schválené. 136. Končíme. Za 6. Končíme schválené. Osmička, rozpočtový výbor. Končíme. Schválené. Kompromis 9. Končíme. Schválené. 139. Končíme. Schválené. 28. Končíme. Schválené. 140. Končíme. Schválené. 29. Končíme. Schválené. Kompromis 10. Končíme. Chválené. 131. Končíme. Schválené 32. Končíme. Schválené 133 až 44 unblock. Končíme. Schválené. 34. Končíme. Schválené. 146. Končíme. Schválené. 147. Končíme. Schválené. 148. Končíme. 150. Končíme. Chválené. 151. Končíme. Schválené. 35. Končíme. Schválené. Končíme. Zamietnuté. 1, 5, 3. Končíme. Zamietnuté. Kompromis 11. Končíme. Schválené. 155. Končíme. Schválené. 1, 5, 6. Končíme. Schválené. 1, 5, 7. Končíme. Schválené. 158. Končíme. Schválené. 159. Končíme. Schválené. 37. 1.6 otvárame hlasovanie. Skončíme. Schválené. 1, 6, 1. Končíme. Schválené. 38. Končíme. Schválené. 10. Rozpočtový výbor. Končíme. schválené. 39. Končíme. Schválené. 162. Končíme. Schválené. 163. Končíme. Schválené. 164, prvá časť. Končíme. Schválené druhá časť. Končíme. Schválené. 40. Končíme zamietnutá. 1, 6, 5. Končíme. Schválené. Kompromis 12. Končíme. Schválené. 42. Končíme. Zamietnuté. 12. Rozpočtový výbor. Končíme. Schválené. 169. Končíme. Schválené. 13. Kompromis 13. Končíme. Schválené. 171. Končíme. Zamietnuté. 44. Končíme. Zamietnuté. Kompromis 14. Končíme. schválené. 47. Končíme. Schválené. 14. Končíme. Schválené. 15. Rozpočtový výbor. Končíme. Schválené. 47. Končíme. 48. Končíme. Schválené. 16. Rozpočtový výbor. Končíme. Schválené. 17. Schválené. 49. Končíme. Schválené. 15. Končíme. Schválené. 50. Končíme. Schválené. 51. Končíme. Schválené. Niekto kope dostala? Čo je to za zvuk? Prepačte, len je to také rušivé. Ja viem, že Libe to je nabité stresom, ale ukludnite sa. 146. Ja mám, ja mám tiež pocit, že by som chcel nakopnúť viacero veci. 176, osprav, ospravedlňujem sa. Schválené. Deviatka. Končíme. Schválené. Úvodné ustanovenie 54. Končíme. Schválené. 57. Končíme. Schválené. 58. Končíme. Schválené. 59. Končíme. Schválené. 62. Končíme. Zamietnuté. 72. Končíme. Zamietnuté. 73. Končíme. Zamietnuté 74. Končíme. Zamietnuté 75. Končíme. Zamietnuté 76. Končíme. Zamietnuté. Peťka. Končíme. Schválené. Dvojka, rozpočtový výbor. Končíme. Schválené. 77. Končíme. Schválené. 78. Končíme. Schválené. 79. Končíme. 80. Končíme. Schválené. 6. Končíme. Schválené. A posledný, elektronicky, prosím. Záverečné hlasovanie. Končíme. Schválené. 44. Teraz posledný bod na hlasovacom zozname. Verím, že všetci zahlasovali. 40 za, 11 proti, dvaja sa zdržali. Blahoželáme. Tým končíme hlasovanie na dnešnej schôdze, schôdzi. Colleagues, for those of you staying, we're going to... Z vás, ktorí ešte zotrvajú, prejdeme rovno na bod 8. Ak teda chcete zostať, tak ste vítaní. Bod 8 Čo je dokument, ktorý je spravodajkyňa Cornelia Ernst, je tu? Prepačte, pani Ernst, nevidím vás. Tí, ktorí odchádzajú, e, nech odchádzajú potichu. Ešte máme dva body na našom programe a chcem to svižne zvládnuť. Takže kolegovia, toto je prezentácia o aktuálnom stave v rokovaní, v trialogu e, vo veci ochrany jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných dát inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ a e, otázky e, voľného pohybu, slobodného pohybu takýchto údajov. Spravodajkyňou je Cornelia Ernst. Trialóg je vždy veľmi náročný proces. E, máme rekordný počet trialógov v tomto období a toto je téma jedným z ni- jedného z nich. 19. oktobra pani Ernst začala s sériou trialogov a dám jej teraz slovo aby nás poinformovala. <laughs> Ja, e, liebe... Milí kolegovia, kolegyne, chcela by som povedať niečo v našej správe hľadom stave veci. Chcem pripomenúť, že cieľom nášho nariadenia je to, že je treba na európskej úrovni riadne implementovať eh, legislatívu súvislosti s ochranou údajov a táto harmonizácia nemôže prebehnúť len v niektorých oblastiach. Potrebujeme na európskej úrovni úplne najviac. Chce mať jednotný režim pre ochranu údajov, to znamená aj pre agentúry a rôzne eh, inštitúcie, aby sme nemali eh, neprehľadnú situáciu tak ako je to teraz. A preto tu máme teda návrh komisie. A toto je ten hlavný cieľ. Takže ako situácia vyzerá? Sú tu rôzne otázky, na ktorých sa môžeme dosť rýchlo e, ujednotiť a našli sme aj kompromisy. A včera sme sa s komisiou dohodli na určitých veciach, vytvorili sme kompromisy, no ale bohužiaľ rada nebola pripravená položiť na stôl vážne kompromisy, ktoré by sme mohli diskutovať. Takže aké sú tie otvorné problémy? Poprvé, a tá najdôležitejšia vec, to je rozsah. Nemôže to byť predsa tak, že by sme z rozsahu pôsobnosti agentúry a ďalšie inštitúcie vyňali a povedali by sme, že pre toto platiť nebude, ale vo všeobecnosti to bude ináč platiť pre európske inštitúcie. My si myslíme, že aj Europol, Eurojust by mali napríklad spadať do rozsahu pôsobnosti a taktiež mali podliehať harmonizácie európskej legislatívy v oblasti ochrany údajov, nemali by byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti, tam nie je preto žiadny dôvod. A tu sme pripravení aj ku kompromisom ako parlament. Predložili sme kompromisy a môžem povedať, že sme navrhli napríklad v prípade Europolu, že to bude nejaké prechodné obdobie, že možno tie problémy, ktoré teraz ešte zatiaľ nevidíme a možno pri dobrej implementácii jednotlivého režimu ochrany údajov, že ich týmto môžeme vyriešiť, zistiť a po nejakom prechodnom období môžeme dosiahnuť harmonizáciu. Takže toto je ten najvážnejší návrh a za kým to môže prísť, pokiaľ si myslíte, tak ako rada, že eh, harmonizácia je v tejto oblasti skutočne diablovým nástrojom. Takže čo sa týka Eurojustu, tak o tom sa momentálne rokuje v rámci trialógu, tak ako sa rokuje o tomto nariadení. A nie je tu žiadny pochopiteľný dôvod, aby sme tu dosiahli nejaké odsunutie, aby sme najprv odsúhlasili toto nariadenie s nejakými ustanoveniami, ktoré by sme potom museli vyškrtnúť. Takže nie je tu žiadny dobrý dôvod, ale rada nebola pripravená predložiť napríklad prečo v prípade Europola a Eurojustu to podľa nich nie je možné. Eurodac, dobre, myslím si, že tam nemáme nejaké problémy, že by to zatiaľ tam bolo vynechané, pretože Eurodac a EU LISA, lebo tam sa odtiaľ, zatiaľ to už diskutuje, toto nariadenie tam nie je príliš veľký problém, že teda ten Eurodac bol vydechaný. Čo sa týka e- Europolu, tak pardon, Apple, tak tam máme na to podobný názor ako v prípade Europolu, tam môžeme postupovať podobne, môžeme tam zaviesť nejaké prechodné obdobie, pokiaľ to teda musí byť, mohli by sme robiť ešte viac, ale dobre, život je plný kompromisov, my sme ochotní robiť kompromisy. Ďalej, Mhm. Takže čo sa týka e, misií, napríklad v rámci druhého piliera, tam môžeme to ešte diskutovať, môže byť flexibilní, boli sme vždy aj ochotní, avšak kapitola 8a, tam tu nie sme ochotní vyškrtnúť, pretože si myslíme, že je tam určitý cieľ, my si taktiež že je nezmysel tam hovoriť niečo v zmysle, áno, budúce agentúry, budúce nejaké telesa, Frontex a tak ďalej. Tam to bude platiť, ale pre Europol, Euro, Eurojust nie. To rozhodne je dosť nepochopiteľné a nerozumné, ne, neopodstatniteľné. Takže toto je ešte nedoriešené. No a vidím tam dobre napríklad možnosti kompromisu v súvislosti s internými pravidlami, o tom môžeme ešte diskutovať, to sme zistili aj včera, keď sme dokončili niektoré časti, boli by, mohli sme dospieť k dobrému riešeniu a potom budúci týždeň by sa to mohli dokončiť. Chcem podať na záver, že rada si nesplnila svoju úlohu, nepracovali s nami seriózne, no a čo týka harmonizácie európskeho práva oblasti e, ochrany údajov, tak dobre, z ideologického hľadiska si oni myslia, to je čertov nástroj, ale ja som trochu už bezmocná, neviem, ako mala vyzerať diskusia. aby nás rada brala vážne Europol, Epol a Eurojust. O tom je treba diskutovať jednotlivo, ale oni neboli pripravení, neboli ochotní. No a pokiaľ to nejaká zodpovednosť pre nich, oni zatiaľ ešte ju neprejavili. No a predovšetkým e, je tu teda estonské predsedníctvo, oni sa snažili, ja chcem za to poďakovať, to rešpektujem, avšak bohužiaľ to nezáviselo od nich. No a taktiež ďakujem aj tieňovým spravodajcom, ktorí ma podporovali. A tiež ďakujem Líbe sekretariátu aj komisii, ktorí skutočne boli napomocní, vďaka Bohu. Takže aj v rámci týchto rokovaní bolo prijaveného veľa rozumu. Ďakujeme pani Ernst. Ja som sledoval, ako sa robil na tomto spise a viem, prečo sú tam určité problémy. Estonci tu nie sú, aby si počuli vašu chválu, ale myslím, že teraz už estonské predsedníctvo aj tak končí a príde Bel- e, bruselské, pardon, bulharské. A je treba pochopiť, prečo táto situácia nastala. Takže pre, nerob si starosti, skutočne nie je to nič vážne. Ďakujem za správu. No, um, uh, Nuž, neviem, či Jan, ty si tiež spravodajcov, neviem, čo chceš vyjadriť. Chcel by som povedať, že ďakujem Corneli za prácu odvedenú v rámci uh, rokovaní a chcem taktiež zdôrazniť, že členské štáty musia podporiť harmonizáciu vo všetkých oblastiach. A hlavným argumentom je to, že chceme dosiahnuť interoperabilitu a lepšiu vyvinu informácií v oblasti presadzovania práva a že nedá príliš zmysel mať spoločné štandardy len pre úrady a orgány členských štátov. Potrebujeme spoločné štandardy a definície aj pre agentúry EÚ a ich systémy opačnom prípade nemôže dochádzať k výmene údajov, pretože tam nebudú dostatočné definície a ustanovenia. Ďakujem. Pán Želstra, chcete niečo povedať? Som trochu sklamaný. V podstate nechápem, prečo Europol a Eurojust by mali byť vylúčení z tohto režimu. Počul som, že spravodajkyňa nevie, prečo. Mohla by nám spravodajkyňa možno to vysvetliť, skúsiť trochu pošpekulovať, že prečo asi. Je to otázka spravodlivosti a bezpečnosti a preto je. Myslíte si, že tu ide o národnú suverenitu, alebo prečo? Mohli by ste sa tým zamyslieť, že prečo asi? Cornelia. Nemusíme začať diskutovať. Môžete. Je to zaujímavá otázka. Je to... Áno, už členské štáty sú pod takýmto režimom, my to chceme len harmonizovať, máme tu všetky príslušné podmienky. Nie je tu žiadny právny problém, neviem, nedokázali to povedať. Možno je tu nejaká predstava, že Europol je z nejakého dôvodu nedotknutelný, ale to sme urobili aj revíziu nariadenia a nie je tu žiadne rozumné opostatenie. Ja o ničom neviem. Dobre. Takže ďakujeme Cornelia za túto správu a veľa šťastia s bulharským predsedníctvom. Máš našu podporu, ďakujeme. Teraz prejdeme k bodu 9. Je to len rýchle poreferovanie o misii. Viem, že nás je tu len pár Bola tu Libe, delegácia ad hoc do Washingtonu 17. až 21. júla. To už vyzerá ako pred 100 rokmi, veľmi dávno. Ale bola to skutočne veľmi dobrá delegácia. Poskytnem vám len pár informácií. Nemáme tu veľa poslancov. Máme tu teraz zamestnancov No a poviem to len stručne, bola to dôležitá delegácia. Sedem kolegov z Libe, vrátane pani Kiniči. Ďakujeme za to, že tu ste a že teda potvrdíte, že prebehla táto dôležitá misia. Sedem kolegov z Libe, bola to veľmi dobrá delegácia. Kolegovia cestovali do Washingtonu a ja to zhrniem. Bolo to veľmi dobre zacielené. Naša delegácia sa zameriavala na otázky napríklad e, ochrany súkromia, na ďalšie dôležité veci. A predtým, než príde e, revízia e, premostujúceho nariadenia ohľadom eh, týchto otázok, eh, interne, neutralita internetu, boj proti zahraničným eh, bojovníkom a tak ďalej, otázky vzájomnosti, otázky výnimiek sa preberali. Skutočne veľmi dôležité otázky. No a mm, nemáme tu príliš veľa poslancov, aby sme o tom riadne mohli diskutovať. Pani Beferil, ste tu tiež. Takže dve vynikajúce členky delegácie tu sú. Môžete tu ostať, keď chcete. A Myslím, že výbor Libe sa skutočne dobre ukázal. Predovšetkým pretože sme sa zabrali veľmi relevantnými otázkami. No a namiesto to, e, napriek tomu, že tu máme obdobie nielen politické, politicky prechodné, ale čo týka personálu, tak výbor Libe veľmi dobre tam poriešil tieto otázky, ktoré sú veľmi dôležité. Terorizmus, radikalizácia, obete. A poslanci bol veľmi aktívny. Náš program bol veľmi dobre zorganizovaný. No a ja to teda vidím takto. Taktiež by bolo potešením sa zúčastniť tejto cesty s, so seniornými členmi výboru LIBE. Určite sme nadviazali aj dobré kontakty, to je tiež dôležité, ale predovšetkým sa nám podarilo vykonať dobrú prácu v oblasti vyšetrovania, napríklad v súvislosti s ochranou súkromia. Takže určite sa toto prejavilo aj na tej záverečnej schôdzi, kde sme mali veľvyslancov zo všetkých členských štátov EÚ. To bolo poprvýkrát, čo som také niečo videl na našej ceste do Ameriky. No a predovšetkých ich zauj- predovšetkým ich zaujímalo, čo sme zistili v súvislosti s tými rôznymi otázkami, aký je náš vzťah s novou vládou. No a my sme sa taktiež vybrali na cestu do Bieleho domu, kde sme diskutovali s veľmi vysokými úradníkmi ohľadom otázky toho, ako by ten štít na ochranu súkromia mohol byť ešte lepší než dohoda Safe Harbor. No a opäť si uvedomujem, že nás je tu len pár, ale sekretariát tu je a ja chcem poďakovať. Odvedli ako vždy skvelú prácu. Ďakujem Michael a všetkým ostatným zo sekretariátu. A ďakujem, vy ste odvedli skutočne veľkú prácu. Mohol by som hovoriť veľmi dlho a preto už skončím, takže požiadam len dve členky delegácie, pani Jiménez Beseril a pani Kiniče, aby sa vyjadrili. Ďakujem, Klod. Chcela som sa stručne vyjadriť. No, vzhľadom na to, že koľko hodín na nie je nás tu veľa, ale chcela som o tom hovoriť. A som rada, že si o tom hovorila aj ty. Chcem sa podekovať v prvom rade, Klod, tebe za koordináciu. Ak to tak môžem povedať. Celú misiu a skupinu si viedol. Bola to skupina kolegov, ktorá spoločne pracovala, vynaložila veľké úsilie. Chcem sa poďakovať aj sekretariatu, všetkým prítomným a všetkým, ktorí prispeli k tomu, že misia bola úspešná. Takže sme sa mohli stretnúť s významnými ľuďmi na vysokej úrovni a hovoriť o témach, ktoré sú pre výbor Libe veľmi dôležité do, e, o tých témach, ktoré sú veľmi dôležité. Všetky stretnutia boli pozitívne v tom zmysle, že áno, bolo to v špecifickom okamihu prechodu a zmien na pozíciách, avšak mohli sme diskutovať o témach, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Hovorili si o tom aj ty. Pre mňa to boli naozaj veľmi zaujímavé témy. Ale mimoriadne významná je téma boja proti terorizmu. A teda téma spolupráce a výmeny informácií. Ja sa domnívam, že bolo veľmi dôležité kontaktovať sa s osobami, ktoré pracujú v Národnom protiteroristickom centre a hovoriť priamo s nimi. Musím povedať, že z toho mám naozaj dobrý dojem. Naša spolupráca s týmito kolegami je veľmi dobrá, e, či už ide o kolegov v Spojených štátoch alebo s Europolom, ale aj s jednotlivými členskými štátmi. Jasne sa ukázalo, že chceme pokračovať v takomto type výmeny informácií, čo je veľmi dôležité e, je to dôležité preto, aby sme mohli bojovať proti terorizmu na nadnárodnej úrovni. Ďalšia téma, tá sa týka unijných kompetencií a je to téma veľmi zaujímavá, radikalizácia. Aj tam sme videli, že rozhodnutie Spojených štátov, ktoré sa rozhodli delegovať boj proti násilnému extrémizmu na federálnu úroveň, e, znamená, že do toho budú príslušným spôsobom investovať. Mali by sme sa tým inšpirovať, aby sme dokázali dobre pracovať na boji proti terorizmu. Taktiež bolo dôležité pozrieť si, akým spôsobom riešia nenavistné vyhlásenia na internete. Videli sme, že situácia e, v EÚ a v Spojených štátoch je veľmi odlišná. E, v Amerike prvý článok ústavy garantuje e, istú slobodu, mieru slobody vyjadrenia. No a dobre bolo, že sme sa stretli aj so zástupcami tohto sektora a mohli diskutovať o mazaní takýchto nenávistných vyhlásení je potrebné, aby príslušné orgány prijímali patričnú zodpovednosť a aby ju mali jasne ustanovenú. A to je istý rozdiel medzi Spojenými štátmi a EÚ. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým kolegom, tebe, sekretariátu. Bola to naozaj veľmi zaujímavá a pozitívna misia. E, nielen vzhľadom na poznatky, ktoré sme získali, ale aj vzhľadom na spoluprácu. Ďakujem aj tebe, aj e, svojmu týmu. Bolo to tak dávno, že strie, stretnutie s NCTC bol model na dobre pripravenú schôdzu. Bolo tam viac ľudí na seniornej úrovni, než na normálnych okolností a to isté platí pre Federálny výbor pre obchod. A ukázalo sa, na akej úrovni Libe, Libe teraz e, komunikuje s Washingtonu. Neviem, či ste tam to niekedy videli. Tereza teraz má slovo. Ja by som sa poďakovať Klodovi, predsedovi, pretože všetky misie sú komplikované a predovšetkým konkrétne táto misia nebola pre teba jednoduchá, ale náš predsa tam bol, ako podala Katarina, nie len, že tam bol prítomný, ale dokonca sa mu podarilo dosiahnuť, že poslanci s, ide- s rôznymi ideológiami a s rôznymi názormi v štáte, ako je USA, v hlavnom meste USA, kde je taká e, skutočne veľká politická rôznorodosť, predovšetkým teda pod pánom Trumpom, tak sme tam boli všetci jednotní, zastupovali sme náš parlament, nie len tie krajiny, z ktorých pochádzame, ale tie krajiny, z ktorých tam nikto nebol, ale mysleli sme si, že je treba ich obhajovať, ako v prípade e, týchto piatich krajín, o ktorých sa e, požadujú víza. No a pri všetkých vo všetkých, vo všetkých prípadoch sme mali veľmi dobre pripravený program a keď to bolo vhodné, tak sme dali najavo, že to považujeme za nespravodlivosť a že požadujeme, aby toto sa ošetrilo na baze reciprocity. No a ako povedal Claude aj Katerína, boli tam ďalšie témy, Safe Hub, obchod, všetko to, na čom sme pracovali aj na minulých návštevách vo Washingtone. No a ďalšia zaujímavá vec, to je téma, ktorej ja venujem väčšinu svojho času, téma terorizmu. Ďalej kybernetická kriminalita. Stretli sme sa s podnikmi, ktoré sa venujú ochrane pre takouto kriminalitou a taktiež dôležitá časť, zaujímavá. Stretli sme sa s zastupcami obetí, aby sme Taktiež sme videli zástupcov vlády, ktorí sa zaoberajú obeťami a taktiež sme boli v kongrese. Stretli sme sa s politikmi, s kongresmenmi, s eh, zástupcami vlády, s veľvyslancami. Takže skutočne skvelý program. No a pre mňa bolo teda že to stretnutie s zástupcami obete a ďalej ECTC, táto schôdza bola skutočne na dobrej úrovni a všetko nám vysvetlili. A myslím, že aj my sme boli dobre pripravení. Väčšina z nás sme boli takí poslanci, ktorí nás zaujímala táto téma. Neišli sme tam len preto, aby sme sa pozreli do Ameriky, ale zaujíma nás táto téma, takže môžem povedať, že skutočne sme sa tam veľa vecí dozvedeli, taktiež sme bránili stanovisko Európy v tejto veľmi citlivej a smutnej chvíli a taktiež určite pomohlo nášmu predsedovi, že sme tam boli s ním a taktiež Albrecht, kolega Albrecht, ktorý taktiež e, sa mu robilo trochu zle, takže aby som to zhrnula, bolo to celé úspech. Um, uh, um, uh, Ďakujem. Musím povedať, že si myslím, že Libe, keď teraz ide do Washingtonu, tak naozaj s úctou tie naše programy sú veľmi podrobné, na veľmi vysokej úrovni a naozaj to robíme dobre. Avšak je to organizácia na naozaj vysokej úrovni a musím sa preto poďakovať e, nášmu sekretariátu. A naše zasadnutie sa prenáša na webe, takže pár ľudí to bude počuť. Jose Manuel, všetci zamestnanci, ďakujem vám za prácu, ktorú ste odvedli. Je to naozaj vynikajúci program a bolo naozaj e, mi potešením byť tam s poslancami, aj eh, s členmi delegácie, zamestnanci sa usmievajú, tak áno, bolo to fajn byť tam s vami. Naozaj sa líbe týmto prepracáva vyššie a vyššie vo Washingtone. Dúfam, že budúci rok budeme riešiť otázku súkromia. No každopádne ďakujem vám všetkým pekne za vašu prácu. A posledná vec, e, naše cestovanie ad hoc delegácia Libet do Tokia. Naozaj len stručná správa na túto tému. Ale nikto tu nie je, prepačte, okrem mňa teda, e, takže ja vás ušetrím. Poviem akurát toľko, že som naozaj nemohol ani uveriť, e, ako efektívne to bolo zorganizované a zameriavali sme sa na adekvátnosť rozhodnutí, ktoré treba uskutočniť, e, pokiaľ ide o obchodnú dohodu EU-Japonsko. Takže e, ten program bol naozaj veľmi podrobný, riešili sme otázku kybernetickej bezpečnosti. No a naozaj program bol nabitý, riešili sme adequacy agreement, to bol bola kľúčová záležitosť, ale riešili sme aj kybernetickú bezpečnosť, robotiku, eh, umelú inteligenciu. Naozaj to bola, bol mimoriadný, bolo to mimoriadne podujatie. Dôležité je splniť podmienky týkajúce sa transferu údajov, aby sme mohli uzavrieť obchodnú dohodu. No a práca teda medzi EU a Japonskom musí byť akýmsi spôsobom harmonizovaná. Čiže sme sa museli stretnúť naozaj takmer všetkými zložkami ministerstva, s zástupcami priemyslu, Stretli sme sa aj s e, našim partnerským orgánom v oblasti ochrany údajov. Bolo to naozaj veľmi obohacujúce a e, bol som ohúrený e, tou organizáciou. E, opäť sa chcem poďakovať kolegom z Líbe, ktorí to mali na starosti, ako aj sekretariátu. Je to naozaj výsada byť v Líbe a mať takéto možnosti Japonci sa o nás naozaj veľmi dobre postarali. Oni sa domnievajú, že toto je veľmi zásadná záležitosť uzavrieť tú obchodnú dohodu a preto sú naozaj zaangažovaní. E, sledujú veľmi dôležité diskusie, ktoré prebiehajú na úrovni EÚ. A opäť sa pozrám na kolegu po mojej pravici. Ďakujem celému týmu za zorganizovanie misie. Jan Filip Albrecht, on tu nie je, ale on naozaj bol veľmi nápomocný a všetci ostatní členovia týmu, Natali, všetci ostatní ďalší z týmu, bol to naozaj veľmi dobrý tým, Barbara, Michael, bola to naozaj veľmi dobrá delegácia, všetkým patrí obrovská vďaka a nášmu sekretariatu rovnako je to naozaj veľká výsada zúčastniť sa takéhoto typu delegácie, takže ďakujem všetkým. Is there any other business? If there isn't... Má niekto niečo k bodu rôzne? Katarína, už si to len ty a Tereza. Viem, že sa to premieta na webe. Bolo by dobre, keby tu bolo viac poslancov, aby sme sa mohli si popriať šťastné a veselé, ale veď sa ešte uvidíme v Štrásburgu. Sú tu zamestnanci aj na niektorí parlamentu. Viem, že všetci počúvajú na webe, tí, čo tu nie sú. No každopádne želám vám všetko dobré a vidíme sa v Štrásburgu. What's on Monday? We have, do you have something on Monday? Oh yeah, we have it all. Oh, we have a Libé meeting. A v pondelok ešte bude zasadnutie Líbe, budeme riešiť bezpečnostný dialog, čiže nerozlučíme sa. Z Líbe sa nedá nikdy rozlučiť, vždy čaká ešte ďalšia schoda. Čiže e, e, v pondelok je naplánovaný dialog o bezpečnosti, čiže žiadne rozlúčky, žiadne, e, žiadne s Bohom, iba dovidenia, vidíme sa v pondelok. Yep, so see you, see you on Monday for another Libe meeting. Thank you everyone. Any, any staff that I'm not going to see in Strasbourg, thank you very much. Takže v pondelok o 7. a ostatní, s ostatnými sa uvidíme potom v Štrásburgu a ďakujem veľmi pekne.